Uh, Kolegovia, začali by sme, pretože nemáme pred sebou veľa času. Začneme. Vítame tých, ktorí sú prítomní. Prechádzam na prvý bod na programe. Je to prijatie programu. V stredu sme vám ho rozoslali. Chcela by som sa spýtať, či finálna verzia platí. O 10. začneme rokovať s národnými parlamentmi. Budeme hovoriť medzi tým o dvoch bodoch na programe Chauregi, e-democracy, e-demokracia a potom moja informácia o ochrane vkladov, Európska, Európsky plán na ochranu vkladov. Slovenské predsedníctvo bude prítomné v osobe Petra Javorčíka. O 10. však má trialog takže príde skôr. A preto najprv dáme slovo pánu veľvyslancovi pred desiatou, ak súhlasíte, aby sme to takto vyriešili a posunieme trošku začiatok rokovania s národnými parlamentmi. Ak nie sú žiadne námietky proti takto zmenenému programu a žiadne žiadosti o to, aby sa zmenila, považujem takto zmenený program za schválený. Bod 2. Oznamenia predsedajúcej. Stručná informácia. Zúčastnila som sa na plenárnom zasadnutí organizácie COSAC v Bratislave 13. až 15. novembra 2016. Boli tam dva, dve hlavné veci na programe. Úloha národných parlamentov v európskom rozhodovacom procese a TTIP, transatlantická obchodná dohoda. Dostanete podrobné správy keď ich pripravia písomne, takže nebudem teraz zdlhavo informovať a obrať vás o čas. Informujem vás teda, že bola, bolo takéto zasadnutie, diskusia bola zložitá, mimoriadne zložitá. Ako AFKO by sme sa mali pokúsiť e, osloviť čo najviac národných parlamentov, prepojiť sa, aby sme sa s nimi čo najúžšie mohli, mohli spolupracovať. Môj pocit je, že národné parlamenty vidia potenciál pre svoju rolu v európskom rozhodovaní. Na európskej úrovni však nediskutujú o prepojeniach s inštitúciami na národnej úrovni ani s národnými vládami, takže je to istá výzva pre nás, ako nájsť spoločný jazyk a zistiť, aká je ústavná možnosť pre parlamentné inštitúcie zapájať sa do európskeho diania. Myslím si, že táto otázka je otvorená. V, počas malckého predsedníctva vo Valente 22. a 23. januára 2017 bude ďalšie zasadnutie Kosaku, bude to len pre predsedov výborov a potom od 28. do 30. maja 2017 bude zaznova plenárne zasadnutie Kosaku. Poprosím vás, aby ste sa pokúsili presvedčiť vaše politické skupiny, že by ste mali byť zastúpení na tomto plenárnom zasadnutí Kosak, je to mimoriadne dôležité. Mohla by to byť vplyvná platforma pre diskusie s národnými parlamentmi. Chcem vám povedať, že na poslednom stretnutí v Bratislave som tam bola, e, zastupovala som ako predsednička AVKO, Európsky parlament a bola som podpredsednička delegácie Európskeho parlamentu. Bol tam iba jeden kolega okrem mňa, Markus Precel zo skupiny ENF. Takže takto vyzeralo zastúpenie Európskeho parlamentu na tomto stretnutí. Prechádzame k bodu 3 na programe. Odporúčania koordinátorov. Dnes e, žiadne nebudú, lebo zasadneme 5. decembra budúci týždeň a potom vás budem informovať. Teraz prejdeme k bodu 4 e-demokracia a Ramon Chauregi začne túto tému. Nech sa páči, Ramon, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobré ráno prajem všetkým. Ako si iste pamätáte, správa o e-demokracii vyplývajú z nej isté odporúčania, je tu istá, isté prepojenie medzi demokraciou a technológiou, technikou, ktorú by som použila ako východisko pre našu rozpravu, ktor- toto prepojenie. Demokracia, najmä v Európe, trpí útokmi. Občania sú nespokojní, útočia na demokraciu, prijímajú sa kritické rozhodnutia, vytvára sa nespokojnosť medzi občanmi a to odpor, ovplyvňuje politické strany, politické inštitúcie. A práve v tomto kontexte treba e, nanovo premyslieť demokraciu, e, nanovo sa zaoberať stavom demokracie, tým, čo robia predstavitelia verejnosti. Musíme preskúmať, aké mechanizmy by sa mohli poskytnúť e, napríklad e, technológie, informačné technológie, aké by mohli poskytnúť nástroje pre demokraciu a na podporu demokracie. Toto je téma mojej správy. E, nebudem opakovať text správy, text stanoviska. Chcem sa sústrediť iba na to, pani predsedajúca, že je tu lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov a zatiaľ máme 230 pozmeňujúcich návrhov zo všetkých politických skupín. Preskúmal som si ich, sú zaujímavé. Doplňajú text. Myslím si, že sa týkajú tém, o ktorých musíme hovoriť. A pracujem na pozmenujúcich kompromisných návrhov, ktoré by uspokojili viacerých, aby sa zoskupili isté pozmeňujúce návrhy. Neviem, či si aj dnes ráno vypočujem nejaké ďalšie príspevky zástupcov politických skupín, ktorí by nám mohli povedať, e, upresniť, čo, kam mieria im ich pozmeňujúcimi návrhmi. To by mi pomohlo. Ak sú tu takíto hovorcovia za politické skupiny, ktoré, by, by mohli vysvetliť, čo sledujú, bolo by to napomocné. Predsedajúca, bolo by to logické, takže vyzývam teraz skupinu EPP. Je tu Christian Dampreda, ktorý by nám mohol objasniť stanovisko EPP k tejto správe. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem Ramonovi Chauregimu za odvedenú prácu v tejto tematike. Pán Preda zasadá vo výbore pre zahraničné veci. Poprosil ma, aby som prečítal jeho výpoveď k i demokracii a k výzvami, k výzvam, ktoré pred ňou stoja. Pán Preda predložil 16 pozmeňujúcich návrhov, ďalší kolegovia McAllister, Bus, Grip predložili užitočné a vyvážené pozmeňujúce návrhy, ktoré vyjasňujú a doplňajú to, čo pán Chauregi vyjadril vo svojom veľmi dobrom návrhu správy. Týchto 230 pozmejúcich návrhov, ktoré sa predložili, e, pán Preda by chcel, aby sme zostali zameraní na tému správy. Podľa neho závažné reflektovanie zlepšenia procedurálnych postupov Európskej únie no, to by prispelo k demokracii na kontinente nedáva veľký zmysel ísť do detajlov, ktoré sa týkajú obsahov politík únie, pretože toto nevysvetľuje nespokojnosť občanov s politikou. Pán Preda má pocit, že treba tu vytýčiť vo všeobecnosti, ako veci zlepšiť, ako využiť e, i demokraciu, e-demokraciu. Pán Preda predložil pozmenujúcie návrhy k neutralite, otvorené dáta, blockchain a podobne, má isté výhrady k veľmi rozsiahlým ocekom o neutralite siete. Európsky parlament predsa už zaujal stanovisko k tejto téme. A hoci je pravda, že nediskriminačný prístup na internet je veľmi dôležitý pre e-demokraciu, zachádzať do veľmi odborných podrobností by len rozriedilo posolstvo tejto správy. Takéto uznesenia, na ktoré sú navešané želania ako na vianočný stromček, nám ne, určite nepomôžu pri demokracii. Pri e-hlasovaní je dôležité, aby parlament čerpal z toho, o čom už rozhodol, napríklad v rámci revízie volebného rámca v Únii. Podporujeme členské štáty EÚ, aby podporovali elektronické hlasovanie, internetové hlasovanie, aby vypracovali opatrenia proti možnému zneužitiu a podvodom týchto, v týchto prostriedkoch. Čo sa týka internetu a elektronického hlasovania, parlament trvá na tom, aby do návrhu rady sa zapracovali dostatočné opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti e, výsledkov a takisto ochrany dát a tajných e, procedurálnych postupov, kde je to náležité. Pán Preda si myslí, že elektronické hlasovanie zatiaľ nie je dostatočne zabezpečené, preto by sme sa nemali spoliehať len, len na e-hlasovanie. Ide tu o participáciu a záruky, ktoré treba ešte dopracovať, aby to všetko spolu fungovalo. Ale zásady treba rešpektovať, tak ako sa to spomína v pozmeňujúcom návrhu číslo 19. Pán Preda si myslí, že sa nemá očakávať od Európskej komisie, aby navrhla možné modely hlasovania online do konca roka 2017, navrhuje alternatívu vo svojom pozmejúcom návrhu, ktorá reflektuje štúdie tomuto sa venujúce, hovoriace o tom, čo, aký je mm, postoj občanov, ktorý treba zistiť predtým, než sa pustíme plnou parou vpred v týchto zlepšovaniach. Máme tu veľmi zaujímavý pozmeňujúci návrh od e, správodajcu o e-občianstve únie. Je to 183. Niektoré pozmeňujúce návrhy k digitálnej identite treba zvážiť ešte v politických skupinách. To isté platí o tom, čo si pán Preda myslí o návrhu talianského kolegu, o talianských kolegov, ktorí navrhli e-, Európsku chartu internetových práv. Ako myšlienka je to zaujímavá, je to avantgardná myšlienka, ale treba tento proces ešte reflektovať a byť realistický. Predstavte si, aké ťažkosti by nás čakali pri koncipovaní takejto charty a pri rozdeľovaní kompetencií, právomoci a takisto to súvisí s digitálnou identitou na úrovni Európskej únie. Ďakujem. E, ďakujem vám, Ramon. Nemáme tu žiadnych ďalších rečníkov, ktorí by... Ale vy, vy idete hovoriť za zelených? Áno, tak ďakujem veľmi pekne. Hovoríte teda sám za seba ako tieňový správodajca za zelených. Prepačte, ja som si vás nevšimla. Ďakujem pekne, hovorí pán Sanders. Len by som zdôraznil niektoré najdôležitejšie záležitosti, ku ktorým sme sa vyjadrili v pozmeňujúcich návrhoch. Určite do roku 2017 žiadny návrh na elektronické hlasovanie nie je realistické, aby sa navrhol. Je to jednoducho nemožné do roku 2019, aby sa tak už hlasovalo. <clears throat> Mám skôr pocit, že tento návrh treba upraviť e, v tomto smere termínov. Pri elektronickom alebo e-hlasovaní sú dve línie, o ktorých sme hovorili v našej politickej skupine, o ich potenciálnych prínosoch ale aj potenciálnych problémoch a obe strany sa vyjadrili. Obe aj prínosy, aj negatíva treba zvážiť. A po takomto obozretnom prístupe k e-hlasovaniu ešte stále zostávajú významné rizika. že e-hlasovanie môže byť napadnuté hackermi najmä v prostredí, keď určité štáty eh, nedospeli k, a, k istému postoju, že by nezasahovali do elektronického hlasovania, zároveň majú technické náležitosti a videli sme, že mienia zasahovať do hlasovania, do demokracie. Je tu riziko, že príjmeme systémy, ktoré nie sú dostatočne bezpečné v nádeji, že prínosy e-hlasovania napokon prevážia rizika a myslím si, že takéto nádejné pristupovanie k veci by mohlo vygenerovať problémy. Neprihovorám sa zaň, prihovorám sa za obozretnejší prístup k parlament takisto pri volebnom zákone bol obozretný. Myslím si, že by parlament si mal zachovať tento obozretný prístup aj pri správe, o ktorej hovoríme. K ďalším veciam pozmenujúci návrh 150. Pokúšal som sa prečítať si všetky. A keď som si prečítal 150, najprv som si povedal, aký je úžasný tento pozmenujúci návrh a potom som si spomenul, že ja som ho predložil. To ja som ho napísal. To je vždy milé, keď sa vám také niečo stane. Ide tu o využívaní uh, eh, open source a o otvorených štandardoch vo verejnej administratíve. Toto je základ správy. Ak nemáme dobre fungujúcu e-demokraciu, potrebujeme počítačové systémy, ktoré vedia komunikovať s občanmi. Najprv takýto systém musíme mať, aby občania mohli využiť svoj bežný počítač na komunikovanie s vlastnou vládou. Keď a vláda dá informácie na sieť, občania by sa mali k ním ľahko dostať a môcť si ich prečítať. Na to potrebujeme otvorené štandardy. Čo sú to otvorené štandardy? Je to otázka demokracie. A zároveň otázka dobrých archívnych praktík, pretože je náležité prečítať si aj dokumenty, o ktorých sa hovorilo z minulosti, pretože keď sa programy e, upgradeujú, updateujú, aktualizujú. Často sa stane, že sa nedajú už prečítať v nových systémoch, v nových programoch dokumenty napísané v starých systémoch z minulosti, ale toto je tiež otázka demokracie. Open source, otvorený zdroj, e, je niečo, čo sa môže použiť nevždy, ale vtedy, keď je to vhodné. Je to otázka e, efektívnosti verejnej správy, je to jednoducho lacnejšie používať open source A sú tu veľké výhody využívania tohto otvoreného zdrojového kódu open source. Toľko k mojim pozmeňujúcim návrhom. Ďalšie pozmeňujúce návrhy sa týkali skôr praktických otázok, napríklad umožnenie e, dostať lobbying pod kontrolu, to je vždy niečo, čo zelení presadzujú, a podobných praktických otázok. Prečítajte si ich. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Nikto sa medzičasom nedostavil, nikto sa neprihlásil do diskusie, takže Ramon, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne. Zaznamenal som si nejakých 5-6 hlavných eh, tém na ktoré by sme sa mali v diskusii sústrediť. A pokúsim sa to na stretnutí s tieňovými spravodajcami prebrať, zostaviť spolu s tieňovými spravodajcami dokument, e, ktorý by mohol byť konsenzuálny. Mm, George Mostosafouli E, teda tam e, sú tie návrhy pána Predu a McAllistera z EPP. Pán Matacapoli vyzdvihol, že musíme byť obozretní, pokiaľ ide o diagnostikovanie demokratickej krízy, to je dôležité. Nemali by sme to nejako preháňať s so systémov. Takže musíme to prebrať aj v súvislosti s touto diskusiou. Možno budú rôzne názory na niektoré pozmeňovacie návrhy iných politických skupín, pána Kasalda a pani Inolfi, čo sa týka priamej demokracie. V tejto diskusii je vždy možnosť že niektoré politické skupiny, a to sa stáva najmä v poslednom čase, že sa zasadzujú o to, aby demokracia sa zlepšila prostredníctvom priamej demokracie cez referenda, čo teda označujeme ako priamu demokraciu. Ja si myslím, že by to ale nemala byť alternatíva k zastupiteľskej demokracii. Skúsenosti za posledné roky nám ukazujú, že tá tzv. priamo demokracia nie je dokonalejším alebo čistejším systémom než zastupiteľská demokracia. Som toho názoru, že zastupiteľská demokracia je tá, ktorú by sme mali uprednostniť. Čiže to neznamená, že sa nemôže z, čas čas, času na čas robiť aj referendum, ale vo všeobecnosti sa teda na komplexné otázky dávajú príliš jednoduché odpovede. A to nevždy optimálne e, odráža názor občanov. Určite môžeme o tom diskutovať. E, ja by som teda nabádal k obozretnosti v tejto diskusii. Potom ešte otázka pána Andersona. Tiež to bolo veľmi zaujímavé, ako to teda vyzerá s tým e, softverom, open source softverom aby občania teda nezáviseli iba od niektorých technológií, od niektorého softvéru, konkrétneho softvéru, aby mali prístup k technologickým prostriedkom. Čiže prístup by mal byť absolútne slobodný a to je myšlienka, ktorej sa určite chceme aj my ujať v správe ešte niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkali občianskej iniciatívy. Určite sa tam opakuje niečo, čo sme vo výbore už viackrát spomínali, a síce, že tá občianská iniciatíva by sa mala ešte zlepšiť. No ale to sa nie celkom hodí do pôsobnosti, pretože tieto veci už eh, boli spomenuté v správe pána Šepflina, ktorú sme tu vo výbore schválili, čiže zlepšenie občianskej iniciatívy. Myslím, že máme pred sebou veľkú rozpravu k otázke, či treba internet lepšie regulovať alebo nie. Niektoré pozmeňovacie návrhy sa za to zasadzujú, za príslušnú reguláciu. Ja to považujem nielen za abstraktnú rozpravu, myslím, že je to otázka, ktorá nás určite núti položiť si k tomu otázku, či je to nevyhnutné, či to treba odporúčať na politickej úrovni. Sú tu rôzne návrhy, aby správa Napríklad sa vyhla možno tomu, že je tu možno určitý konflikt medzi teda právom na informácie, technológiami. Takže využitie informačných technológií by malo ísť ruka v ruke s určitými právami e, jednotlivca, napríklad to právo na zabudnutie. E, no a potom je tu ochrana jednotlivca na internete, pričom vieme, že môže tu vzniknúť konflikt medzi tým, čo je pravda a čo je lož, pretože sú aj lži, ktoré sa niekedy takmer stanú pravdou tým, že sa ten internet tak masívne využíva. No, tým sa treba tiež zamyslieť, ako e, môžeme chrániť práva týchto osôb. Potom sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré sú zamerané na to, aby sa poukázalo na riziká súvisiace s monopolom verejnej mienky. Keď napríklad sú tu činné sektorálne lobby alebo organizácie, ktoré si dali úlohu, dali za úlohu zobrať si za svoje to, čo si prajú občania masívne. Takže každý deň Dostávame tisícky e-mailov, ktoré svojím spôsobom zastupujú názory občanov, ale možno je to aj iba počítač, ktorý jednoducho vyberá mená a potom sa teda na nás obracia s odporúčaním hlasovať e, tak či onak. No a musíme poukázať na to, že niektoré organizácie, ktoré dobre ovládajú tieto, tieto internet, nás, nám postupia niečo, čo naozaj nie sú priania občanov, ale je to len akési e, zostavenie technické na základe niečich prianí. Ďalšia vec, uznanie práva na prístup k internete, teda ako základné právo, prístup k internetu. Už v Taliansku sa na tom pracovalo a v parlamente bola prijatá charta práv, vypracovaná charta práv prístup k internetu. Tejto myšlienky by sme sa mohli tiež ujať a zaoberať sa tým, či to má byť základné právo. V tejto správe eh, majú byť teda nadnesené určité námety a um, Určite aj táto úvaha je oprávnená. Takže, e, pani predsednička, chcem úzko spolupracovať s tieňovými spravodajcami. Ešte vopred e, pošlem svoje kompromisné návrhy, v ktorých e, budú zahľadnené ich pripomienky. Ak súhlasíte s týmito kompromisnými návrhmi, ak, ste pracu- ak sa popracuje na tomto kompromisnom návrhu, tak sa môžeme opäť e, stretnúť a bol by som rád, pani predsednička, aby sa potom v januári mohlo hlasovať o tejto správe tu vo výbore. Takže myslím, že to bude správa, ktorá bude určite zaujímavá. Ďakujem. Plánujeme hlasovanie na zasadnutí v januári. 30. a 31. januára. Takže medzičasom, ako ste povedali, Musíte si zorganizovať stretnutia s tieňovými spravodajcami, dohodnúť sa na kompromisných návrhoch. Ako viete, sekretariat máte k dispozícii, takže dúfame, že hlasovať budeme koncom januára. A ja sa pripájam k vašej nádeji, že to bude dobrá, zaujímavá správa. Takže, ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, chcem, eh, aby sme sa posunuli bodu 5 na programe. To je stanovisko výboru AFKO k Európskemu programu ochrany vkladov. Ja som spravodajkyňou a chcem vás informovať, že sa zdá, že AFKO je jediný výbor, ktorý dáva stanovisko. Teda to je dokončenie štruktúr bankovej únie, to je ten tretí pilier bankovej únie. Ako viete, má to prelomiť e, to tzv. prepojenie, ten nexus medzi e, bankami a vládami, čiže sa vlastne e, občania skladajú na zlyhávajúce banky. Čiže je dôležité, aby sa tá štruktúra dokončila. v Ekone majú tento, túto správu na programe už dosť dlho a je to tam trošku problematické nemôžeme vylúčiť, že možno sa to ešte ďalej omešká, to posledné hlasovanie. Napriek tomu teda plánujeme, že do konca januára by to v Ekone malo byť hotové, to naše stanovisko, pretože viete, že teda my nedávame stanovisko k textu Ekonu, ale k textu komisie. A chcem vás informovať, že No pokiaľ sa mm, týka tých pozmeňovacích návrhov, mali by sme pracovať na tom, čo sú vlastne kompetencie výboru AFKO v tomto kontexte, e, čím sa obyčajne posilní pravdepodobnosť toho, že sa pozitívne zahlasuje za pozmeňovacie e, návrhy v tom gestičnom výbore. Takže navrhujem, aby sme sa v našom stanovisku zamerali na tri témy alebo tri princípy, ktoré sú pre nás dôležité keď sa zamýšľame nad inštitucionálnou architektúrou Európskej únie, čiže právna istota, zodpovednosť a férové a rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi. Právna istota, tam navrhujem e, vložiť e, ďalší prvok súvisiaci so situáciou E, kde zlyhá národná schéma ochrany vkladov alebo program ochrany vkladov, ktorý e, bol súčasťou európskeho. Ale ak teda národný program sa síce chce stať e, súčasťou toho európskeho, ale neplní si podmienky a povinnosti, jediná procedúra, ktorá sa potom prijíma v prípade zlyhania národného systému, jeden spoločný európsky systém a to je vylúčenie národného systému skrytia e, v európskom programe. A to je také dosť e, e, tvrdá by tu bola jediná vlastne odpoveď, že by sa vylúčili systémy z EDIS. Nevidím tú dostatočnú proporcionalitu a myslím, že môžeme navrhnúť niečo, čo by teda e, zabezpečilo predvydateľnosť systému. Ja navrhujem e, to, aby pred tým vylúčením bola ešte procedúra sankcií, čiže aby tu bola možnosť pred vylúčením národného systému e, zvážiť nejaké finančné pokuty, Toto som tu teda navrhla, je tam tiež e, návrh, aby komisia mohla vypracovať delegovaný akt, ktorý upraví konkrétne modality uplatňovania tohto postupu. Potom, čo sa týka rovnakého a férového zaobchádzania so všetkými členskými štátmi, tam e, spomínam situáciu, ak krajina, ktorá nie je v eurozóne, sa stane súčasťou systému. A v pôvodnom návrhu komisie je tam taká procedúra pomalého vystupovania, phase out, čiže krajiny, ktoré opúšťajú EDIS, to je vlastne postup e, transferu e, zdrojov naspäť na národnú úroveň, kde sa teda dostanú národného systému ochrany, ochranu vkladov. Ak teda krajina opustí bankovú úniu, ale tom postupe nie je nič, ako e, organizovať vlastne vstup takejto krajiny do EDIS. Preto to vo svojom stanovisku e, navrhujem takýto systém phase-in, čo je vlastne akýmsi zrkadlovým protiažkom toho phase-out. A čo sa týka zodpovednosti, tretí princíp, eh, kde by sme sa mohli vyjadriť, navrhujem, aby komisia informovala Európsky parlament o tom, ak člen EDIS získa derogácie aby si mohol vybudovať svoje zdroje. Čiže potrebujeme informácie, o tomto zatiaľ nemáme žiadne informácie, takže navrhujem, aby to tam bolo vložené a potom dve veľmi, te, dva veľmi technické pozmeňovacie návrhy týkajúce sa hladkého pohybu informácií medzi dohľadom, riešením a e, orgánmi e, systému ochrany vkladov aby teda mohli uzavrieť memorandum o porozumení, o výmene informácií napríklad z ECP, s národnými orgánmi dohľadu a tak ďalej, aby teda tí, ktorí spravujú ten systém ochranu vkladov, boli súčasťou tohto procesu a ďalší technický pozmeňovací návrh súvisí s tým, že aj ECB by mala mať právo, nielen Európska komisia, žiadať, e, aby predseda predsedníctva zvolal mimoriadnú schôdzu, pretože iba komisia má takéto právo, nie ECB. Takže navrhujem aj toto. Takže toľko, ak by som mohla na úvod povedať e, k tejto téme a chcem vás tiež informovať, že Plánujeme lehotu na podávanie e, pozmeňovacích návrhov 7. decembra o 6. popoludní a navrhujeme hlasovať 30. januára, takže to by malo celkom dobre zapadnúť do toho postupu, ktorý e, si naplánoval aj EKOM. Čím by som svoje pripomienky k tomuto bodu uzavrela. Teraz e, stojíme pred tou výzvou, keďže je tu ja Mercedes, ktorá chce hovoriť, či nie? Áno, už nikto iný. No, ale máme tu už e, pána veľvyslanca Javorčíka. A e, informovala som vás, že pán veľvyslanec veľmi rád nám povie e, teda niečo a len pred desiatou má možnosť, takže bude musieť prerušiť toto konanie. Myslím, že už tu máme kolegov z národných parlamentov, ak dobre vidím, takže Ehm, srdečne vás vítam. So with this I, I don't know, maybe I just start officially. No, I... Takže oficiálne začnem tú schodzu neskôr. Nechcem ehm, plýtvať vašim časom, pán veľvyslanec. Takže ak súhlasíte, máme tu aj web streaming. Takže ehm, je to všetko k dispozícii. Pokúsime sa Pokúsime sa to všetko zvládnuť. Takže, vážené kolegyne a kolegovia, prosím, úsate sa, pán veslanec, e, môžete sa ujať slova. Nech sa páči. Okay, you, madam, madam Ďakujem, pani predsednička. A ospravedlňujem sa za tieto zmeny v programe, ale blížime sa ku koncu predsedníctva a všetko, čo robíme, sa meria teraz na minúty a v Libe mám naplánovaný nečakaný dialog, e, trialog. Ďakujem za pozvanie na dnešné podujatie. Myslím, že je veľmi vhodné, že môžem e, sa vyjadriť mene slovenského predsedníctva na stretnutí výboru AFKO a predstaviteľov národných parlamentov to je aj spôsob, ako posilniť spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Rovnako chcem aj povedať, že naše predsedníctvo si veľmi váži spoluprácu osobne s vami aj s celým výborom. Spolupráca je veľmi dobrá, veľmi plodná a viem, že už bolo niekoľko stretnutí, kde pán Korčok, bol tu vo výbore v septembri, ale taktiež bola aj veľmi dobrá návšteva pod vedením pána Šoflina v Bratislave. Za to všetko ďakujeme. Len niekoľko slov k našemu predsedníctvu ako takému. Zatiaľ síce ešte neskončilo, ešte stále máme nejakú prácu pred sebou tieto posledné týždne a naozaj sa snažíme zapnúť naplno, aby sme dosiahli naše priority a ambície, ktoré sme si sformulovali na začiatku. Takže niekoľko slov k tomu širšiemu obrazu. Naše predsedníctvo definoval, určoval Bratislavský summit z polovice septembra a cieľom, alebo to hlavné posolstvo bolo ako dostať úniu späť na tú správnu cestu po Brexite. A keď si prečítate ten bratislavský plán, časový harmonogram, tak sú tam uvedené konkrétne hmatateľné výsledky, výstupy, to, čo je dôležité pre občanov a naše predsedníctvo bolo tvarované práve týmto zameraním na pozitívnu agendu a do konca decembra sa pokúsime naozaj dodať tieto konkrétne výstupy. Teraz konkrétne, na čo sa zameriavame, e, realizácia Európskej pohraničnej a námornej stráže, Teraz je pripravená legislatíva, teraz to musíme začať legislatíva a môžeme povedať, že je to nielen na papieri, ale aj v skutočnom živote. V tomto pol roku sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v ratifikácii Parížskej dohody a EÚ je jednou zo strán zmluvy, ktorá umožňuje ktorá umožnila plnohodnotné stretnutie signatárov v Marakeši. Potom SITA, to sú veľmi ťažké rokovania, ako viete. Myslím, že aj tam sa nám podarilo uzavrieť e, veci o podpise a tak ďalej. Je to teraz v parlamente, bude to dôležitý krok v našej obchodnej politike. Včera sme dosiahli v rade dohodu o geoblockingu, takže sú to všetko také malé kúsky veľkej skladačky keď budete hovoriť s pani Georgieva, tak je dôležité aj to, že sme dosiahli dobrý výsledok ročného rozpočtu na rok 2017 aj v kontexte revízie viacročného finančného rámca. Teraz k vašemu portfóliu výboru AFKO. Aj tu sme dosiahli niekoľko dôležitých výsledkov. Posunuli sme vpred diskusiu o reforme európskeho e-práva. Potom sme hovorili o právach na dotaz, na dopity a pracujeme na návrhe komisie institucionálnej dohody o registri transparentnosti. To sú oblasti, kde sme dosiahli pomerne významný pokrok. Ale teraz konkrétne prvé je e, otázka je otázka európskeho volebného práva, kde zdieľame stanovisko parlamentu a rady, aj komisie, aj všetkých, ako zvýšiť účasť voličov na eh, týchto voľbách, európskych voľbách my sme sa snažili zmapovať situáciu v rade v oblasti jednotlivých častí návrhu parlamentu. Veľmi otvorene musím povedať, že vo vašom návrhu, v návrhu parlamentu sú oblasti, kde sa veľmi ťažko dá dosiahnuť jednomyseľnosť členských štátov, ale na druhej strane sa pokúšame určiť aspoň niektoré prvky, ktoré by predstavovali krok vpred a ktoré by umožnili vytvoriť lepší rámec pre voľby do Európskeho parlamentu. Naša úloha, úloha predsedníctva je v prvom rade napomôcť diskusiu v rade a pomôcť nájsť koncenzus v, k návrhu. Viedli sme už intenzívne rokovania na úrovni pracovných skupín a zajtra vlastne budeme v Koreperi o tom rokovať na úrovni veľvyslancov a ja dúfam, že potom bude môcť prísť sem do výboru a signalizovať, aké sú tie možné oblasti, časti, prvky, kde sa dá dosiahnuť dohoda. Ja viem, že čas beží, preto sme venovali ako predsedníctvo tejto problematike veľkú pozornosť a dúfame, že budeme mať pozitívne výsledky v prvom pol roku budúceho roka. Chcem ešte povedať jednu vec. Cieľom je samozrejme zvýšiť účasť voličov na voľbách, ale v prvom rade je to politický proces v členských štátoch my môžeme vytvoriť lepšie podmienky, lepší rámec, ale najdôležitejšie je, aby, že, aby voľby do EP boli súčasťou, integrálnou súčasťou, neudeliteľnou súčasťou politického procesu v členských štátoch. My môžeme upraviť legislatívu čiastočne, vytvoriť prostriedky, ale hlavnú úlohu to zohrávajú E, národné parlamenty a politiky, e, politici jednotlivých štátov. Pokiaľ ide o právo Európskeho parlamentu na položenie otázky, teda na dotazovanie, tam sme sa dohodli s parlamentom a komisiou, ako ďalej pokračovať. Mali sme spoločné rokovanie a dohodli sme sa, že preto, aby mohli začať oficiálne rokovania, bude prezenta- prezentácia nového znenia navrhované EP a taktiež sme uznali, že proces e, vypracovania je zodpovednosťou Európskeho parlamentu Dohodli sme sa na pokračovaní neformálnej výmeny názorov právnych odborov všetkých troch organizácií, inštitúcií, Rada, Parlament, Komisia, aby sa ďalej vysvetlili jednotlivé inštitucionálne otázky. Myslím si, že je rovnako dôležité, že tu existuje spoločné chápanie, spoločná vôľa uľahčiť kontakty, na pomoc kontakty právnych odborov čo by mohlo pomôcť tiež vyjasniť ten rámec, v ktorom môžeme ďalej pokračovať. Takže možno tu by bolo vhodné, keby som vyzval, aby sme zorganizovali čo najrychlejšie toto prvé stretnutie právnych odborov k otázke budúceho vývoja európskych inštitúcií tu hovorím najmä o správe pána Brocha a pani Breso o zlepšení fungovaní EÚ na základe Lisabonskej zmluvy a správa pána Ferhoštata o možnom vývoji v danom zoskupení inštitúcií EÚ. A tu môžem potvrdiť, že my ako predsedníctvo sa tešíme na tieto správy, ktoré dúfame budú schválené v pléne. pravdepodobne v prvom semestri budúceho roka. My sa na to tešíme, na tieto výstupy z vašej strany. Ďakujem pani predsednička za tento čas. Chcel som tu na ukázať, kde sa nachádzame ako predsedníctvo, aké máme ciele, plány práve v oblasti záujmu AFKO. Ďakujem, pán mm, veľvyslanec. Chcem povedať tým kolegom, ktorí teraz prišli, keďže pán e, ja, veľvyslanec Peter Javorčík má o chvíľu trialog. Museli sme sa stretnúť o niečo skôr, skôr, ako mohlo začať formálne rokovanie. Toľko na vysvetlenie k tým, ktorí prišli neskôr a vypočuli si len časť toho, čo pán veľvyslanec chcel povedať. To bola jediná možnosť, ako E, zabezpečiť výmenu názorov alebo aspoň príhovor a informáciu o aktuálnom stave e, v slovenského predsedníctva. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja viem, že mnoho vecí zostalo ešte otvorených e, a nedokončili ste ich počas vášho predsedníctva, ale my sme mali možnosť s vami spolupracovať napríklad v oblasti volebného práva a práva na otázky a tam sme dosiahli určitý posun vpred. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu spoluprácu s týmito veľmi zložitými problematikami. Ďakujem. Ďakujem slovenskému predsedníctvu za ich úsilie. Milí kolegovia, pokiaľ viem, môžeme teraz oficiálne začať naše rokovanie. Dovolte, aby som v prvom rade sa rozlúčila s pánom veľvyslancom Javorčíkom. A v prvom rade by som chcela privítať podpredsedničku Európskej komisie, pani Kristalinu Georgieva. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, že ste prišli. Rovnako vás chcem informovať, že žiaľ, v e, Slovenskej národnej rade sa dneska hlasuje o rozpočte na rok 2017, takže náš kolega, predseda výboru pre e, ústavnoprávne otázky, pán Madej, ktorý tu mal so mnou dneska spolu viesť túto, e, toto rokovanie, nemohol prísť. Rovnako kolegovia z portugalského zhromaždenia uh, sú v podobnej situácii, dneska hlasujú o rozpočte na rok 2017 a požiadali nás, a, aby sme ospravedlnili ich neúčasť. Teraz niekoľko slov. Chcem vám pripomenúť, prečo sme tu. Sme tu preto, že ako Európsky parlament využívame všetky možné platformy, ktoré sme vytvorili na to, aby sme viedli politický dialog s národnými parlamentmi a AFKO organizuje tiež raz do roka takéto stretnutie v rámci spolupráce s národnými parlamentmi. Stretávame sa tu v oblasti otázok, ktoré sú dôležité pre AFKO a náš politický program. Myslíme si, že takto cez túto sieť poslancov národných parlamentov môžeme pomôcť a priblížiť sa k občanom, lepšie formulovať európske politiky a mať aj väčší dopad na implementáciu týchto politík na vnútroštátnej úrovni. Takže ja dúfam, že naše dnešné stretnutie bude jedným z mnohých v rámci takéhoto úsilia posilniť spoluprácu medzi tými, ktorí zastupujú občanov na rôznych úrovniach európske e, správy veci verejných. Chcem aj oznámiť, že na budúci rok, v prvom polroku sa zrejme pokúsime s vami tiež kontaktovať. Náš kolega Paolo Anjo pracuje uh, na tzv. správy o implementáciách, o implementácii, ktorá sa zaoberá implementáciou ustanovení zmluvy, ktoré sa týkajú eh, vnútronárodných parlamentov a my dúfame, že buď vás všetkých navštívi, alebo možno by bolo užitočnejšie, keby sme znovu vás všetkých pozvali sem do parlamentu a tu mali naše stretnutie niekedy v prvej polovici budúceho roku. A ja by som sa vás chcela spýtať, čomu by ste dali prednosť, alebo ako by ste sa chceli zapojiť do tejto debaty ehm, otázkach, ktoré sú súčasťou tejto správy. Naše dnešné stretnutie, ako viete, má takúto štruktúru. Do poludnia budeme hovoriť o dvoch správach, ktoré spomenul už aj pán veľvyslanec Javorčík. A je to tiež súčasťou spolupráce medzi parlamentom a radou. Jedna správa je o úprave práva na otázku Európskeho parlamentu a druhá téma je revízia existujúceho Európskeho volebného zákona z roku 1976. Tieto dva návrhy sú, posilňujú naše zapojenie, kontrolné úlohy, dopad na otázky, ktoré sú nadnárodného charakteru, to je to právo položiť otázku na mm, nejakú alebo dotaz a e, reforma volebného práva je veľmi dôležitá, najmä v kontexte toho, čo nazývame demokratický deficit. My by sme boli radi, keby boli voľby európskejšie, viditeľnejšie, s vyššou účasťou a popoludní budeme mať diskusiu o budúcom vývoji Európskej únie a o tom, čo sa týka inštitucionálnych aspektov. Budeme hovoriť o tých otázkach, ktoré možno riešiť v rámci existujúceho právneho rámca Takže budeme hovoriť o tom, čo písali Brok a pani Brese v svojej správe, o tom, ako posunúť Európu ďalej a pritom zostať v rámci existujúcich zmluv. A potom v druhej časti diskusie sa budeme venovať správe pána Ferhovštáta, ktorá sa pozerá nad rámec existujúcich zmluv a rieši inštitucionálne a ústavné zmeny, ktoré potrebujeme na to, aby Európa mala tie výstupy, ktoré očakávajú od nej občania, bez toho, aby sme menili zmluvy. Tieto správy sú súčasťou procesu po, e, názor, vývoja názorov parlamentu na budúcnosť EÚ. Treba to vidieť v kontexte toho, čo sa deje v e, Rade, to je ten bratislavský harmonogram, o ktorom hovoril veľvyslanec, potom, čo sa deje ďalej v Rade v kontexte marcového výročia rímskych zmluv a e, akcií, ktoré sa budú konať v Ríme koncom marca a taktiež aj v kontexte toho, čo sa očakáva veľmi netrpezlivo v parlamente, a to je kom práca komisie na Bielej knihy, ďalšie kroky komisie k budúcemu zlepšeniu fungovania EÚ alebo EÚ ako takej. A sme tiež zapojení do tohto e, procesu. Tiež by som chcela spomenúť a informovať vás, ako vidíme organizáciu takýchto rokovaní. Pred sebou máte niekoľko tlačiv, ktoré musíte vyplniť a to bude základom e, rozdelenia rečníckého času. Chcem vás poprosiť, keby ste na konci úvodu E, si poznačili žiadosť o rečnícky čas ku každej téme, o ktorej by, ku ktorej by ste sa chceli hovoriť, áno. A potom tieto tlačiva sa vyzbierajú, aby sme videli, koľko času máme a koľko času vám môžeme prideliť. Všetci už poznáte tento spôsob e, našej práce. To isté robíme aj v Kosaku, aj v mnohých iných stretnutiach národných parlamentov. Toľko na úvod a Dovolte, aby som vás všetkých poslancov vyzvala a aj pani komisárku, a bol by tu s nami aj pán, e, príde možno aj pán veľvyslanec Javorčík, ak nebude mať povinnosti na obed, tak aj pani komisárka, aj pán veľvyslanec by sa radi zúčastnili spoločného obedu na úrovni poschodí nula v tejto budove, v, e, v reštaurácii poslancov, aby sme sa spolu mohli ešte ďalej troška neformálnejšie porozprávať. A teraz dovolte, aby som dala slovo podpredsedníčke Európskej komisie pani Kristaline Georgievovej. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani Hübner. Vďaka za to, že som dostala príležitosť byť tu dnes ráno s vami. Prvý podpredseda komisie Franz Timmermans by veľmi rád bol s vami na tejto stoličke, ale dnes vedie dialog medzi náboženskými lídrami a poprosil ma, aby som zastupovala komisiu na otvorení tejto veľmi dôležitej diskusie namiesto neho. Ctené poslankyne, ctení poslanci, nepoviem nič nové, keď začnem faktmi. Svet sa rýchlo mení. Mnohé tieto zmeny sú pozitívne, vedú k lepšiemu, bohatšiemu svetu. Máme 80 triliónov dolárov, ktoré produkujeme e, každoročne ako HDP celej planety. A musíme pamätať, že svet je takýto bohatý. Jedna miliarda ľudí za posledné dve dekády už nežijú v extrémnej chudobe. Miliarda ľudí, čiže svetové technológie menia spôsob, akým žijeme a spôsob, akým pracujeme každý jeden deň. Moja vnúčka mi ukázala, ak, aký obrovský e, je ten skok, tá zmena, ktorá sa udiala. Ako babička som jej rozprávala, keď mala 5 rokov, e, ja som jej rozprávala, že keď ja som mala 5 rokov, nebola telka, neboli počítače, pozrela sa na mňa a opýtala sa ma, mali ste len iPady? Keď porovnáme to, čo sme robili my, keď sme študovali na univerzitách s tým, čo sa dnes učia študenti, alebo ako, ako funguje medicína, ako sa poskytujú a aké služby sa poskytujú, vidíme, aká dramatická transformácia sa udiala, ale nie len vždy k lepšiemu. Áno, sme viac prepojení, môžeme viac cestovať, tovary sa môžu prevážať cez kontinent, ale aj zlé veci, zlé ideológie, tou istou technológiou, ktorá, ktorá ktoré moja vnúčka tak veľmi obdivuje, sa prenašajú aj zlé veci. Obrovský dopad presunov más ľudí zažila aj Európa. Tieto masy ľudí budú čoraz výraznejšie, početnejšie. Svet sa mení a je krehkejší, je náchylnejší zosypať sa pod šokmi, ktoré sú spôsobené konflikty, konfliktmi a vojnami v našom susedstve. Želáme si koniec tejto nestability viac než čokoľvek iné, pretože dopad zmien klímy už nie je problémom budúcnosti. Už dnes riešime dopady, konsekvencie zmien klímy a takisto financie sa vedia pohybovať po svete e, za v priebehu hodín. Keď šanghajská burza sa otriasla v základoch, na druhé ráno sme to pocitili na finančných eh, záležitostiach Európy. Za ostatných 7 rokov sme krivkali od jednej krízy k druhej. Mali sme hospodárskú, finančnú, eurozónovú, grécku, utečeneckú krízu a teraz zažívame politické šoky. Hlasovanie v Spojenom kráľovstve, spomeniem za všetky ostatné, najviac nás ovplyvnilo tu v Európe. A toto všetko vedie k jednoduchým vyjadreniam faktov. Ľudia majú úzkosť, cítia úzkosť tu v Spojených štátoch amerických všade. Úzkosť sa stala semenišťom politických tendencií, ktoré sú ktoré musíme brať vážne a berieme ich vážne. Populizmus, ktorý vidíme pred očami, ako sa zdvíha každý deň. Mnohí z nás v Európe sme sa dostali do bodu, keď veríme, že zlaté časy sú preč a že teraz žijeme v novom období, v novom veku neistôt. A preto, žiaľ, veľmi často zabúdame na to, aká dobrá Európska únia je, čo všetko dobre priniesla. Zabúdame na to, že sme 500 miliónovou jednotkou 500 miliónov ľudí na kontinente aj na ostrovoch sme obrovský trh, obrovský priestor pre voľný pohyb ľudí. Zabúdame, že sme ešte stále najväčším hospodárstvom vo svete. Zabúdame, že sme vysoko konkurencieschopní a veľmi ľahko sa na takéto veci zabúda, keď prežívame tieto krízy a šoky, otrasy. Pýtame sa, čo si zvolíme. Keď sa svet mení, Európa sa tiež musí zmeniť, aj Európska únia sa musí zmeniť. Aká bude, aký bude smer zmeny, aký si vyberieme pre nás a pre naše deti. Dúfam, celkom iste dúfam, že toto obdobie neistôt v Európe zmeníme na vek odvahy. Odvahy postaviť sa problémom, ktorým čelíme, ktorý, ktoré už stoja pred nami, odvahy urobiť také rozhodnutia, aby Európa bola po nich silnejšia, lepšia. Najprv vám poskytnem môj názor na to, aké základné, zásadné zmeny sa musia odohrať. Alebo si zvolíme, že nie. A potom sa vyjadrím k Bielej knihe. Prvá takáto zmena pre Európsku úniu je, že musí citlivejšie a rýchlejšie reagovať na tieto otrasy. Táto rýchla reakčnosť znamená, že musíme e, sa rozhodnúť rýchlejšie, musíme zmeniť smer, ak to bude potrebné, a musíme byť schopní zaktivizovať zdroje, ktoré nám pomôžu v ďalších krokoch. Som komisárkou pre rozpočet a preto Národným parlamentom odovzdávam veľmi dôležité posolstvo. Európsky parlament urobil obrovskú službu Únii, keď sme rokovali o súčasnom viacročnom rámci. Pretože Európsky parlament trval na flexibilite v rozpočte. Európsky parlament tým vytvoril manevrovací priestor a teraz môžeme pohybovať e, istými sumami v rozpočte podľa potrieb a budeme úspešní práve preto, dokážeme strojnásobiť zdroje, ktoré vynaložíme na migráciu. Teraz máme 16 miliard, ktoré na to vynakladáme a keď sme začali s touto krízou zápoliť, bolo to 5 miliard. To nám umožní odviesť e, kriticky dôležitú službu pre e, obyvateľstvo. Máme iba dve priority. Nie 20, nie 100, iba dve investícia do tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu a postaviť sa migrácii a zabezpečiť bezpečie obyvateľstva. Keď hovorím o tejto citlivej reakčnosti, hovorím zároveň, že to, čo máme teraz, nestačí. Rozpočtový vývoj vyzerá tak, že budúci viacročný finančný rámec zvládne byť eh, tlmičom voči otrasom, voči šokom a budeme schopní presúvať financie tam, kde ich najviac potreba. Vypočula som si priateľa Maria Montyho, ktorý vedie skupinu e, k vlastným zdrojom Európskej únie a on by vám povedal, že musíme zmodernizovať rozpočet aj z hľadiska toho, ako do rozpočtu únie peniaze plynú, ale aj z hľadiska toho, ako ich potom vynakladáme. Keď hovoríme o druhej podmienke úspešnej únie, Úniu treba vyformovať tak, že náš slogan zasiahnuť veľkým spôsobom pri veľkých veciach a malým spôsobom pri malých veciach bude platiť. Ide tu o výber. Čo sa deje na európskej úrovni? naprieč Európou. Ktoré veci sa riešia tam, na tejto úrovni? Musíme si vypočuť občanov, ktoré krajiny sa vysporiadajú s niektorými vecami sami a ktorá, ktorá vec je príliš veľká a treba ju robiť európsky. Takto sa podporia demokratické rozhodovacie procesy, ktoré nebudú také ťažkopádne, ako sú dnes. Po tretie, musíme byť schopní opätovne sa vymyslieť od základu, o čom vlastne sme. Budeme eh, počúvať popoludní, ako budete reagovať na správy, ktoré sa vám odprezentujú. Náš príspevok zo strany komisie, ako sa má únia prepracovať, ako sa má úplne prekopať. To prichádza vo forme Bielej knihy v marci, bude publikovaná, ktorá bude hovoriť o budúcnosti Európskej únie a rovnako dôležitá bude budúcnosť Európskej menovej únie. Samozrejme, že sú to rovnaké únie, ale sú tu technické okolnosti a špecifika ktoré by mali podporiť rozvoj hospodárskej únie. Za ostatné roky sme sústredili pozornosť na demonstrovanie toho, že dokážeme rozhodnúť rýchlo a vykonať tieto rozhodnutia rýchlo, tak aby to vyšlo v ústrety potrebám ľudí. Napríklad za menej ako 6 mesiacov sme vytvorili novú agentúru, ktorá má na starosti pohraničnú stráž. E, nikdy som nevidela nič, že by sa dalo dovednať tak rýchlo. Ako sme to urobili, Rada, Komisia a Parlament sa zmobilizovali a vytvorili Európsku pohraničnú stráž a agentúru, pretože naša externá hranica nebola dostatočne chránená je to úplne zásadná vec, aby budúcnosť Európskej únie bola realistická, chrániť svoju hranicu. Ako teraz konať iné rozhodnutia v iných témach rovnako rýchlo? Ako túto skúsenosť rozšíriť na bežný spôsob vykonávania našich úloh? Bude to iba výnimka, alebo sa to stane pravidlom? Ja by som sa prihovorila za to, aby sa to stalo pravidlom. Očakávam, že tu budete viesť rozpravy vo vážnom duchu, ako počúvať občanov ešte viac ako doteraz. Za ostatné roky som pozorovala, a všetci, všetci sme to videli, že každý zvaľuje vinu na niekoho iného. Členské štáty na Brusel tvrdia to, Brusel je na vine. Niekedy Pripušťam, aj Br- Brusel robí to isté, zvaľuje vínu na členské štáty EÚ. Myslím si, že toto musí prestať. Jednoducho, prestaňme s týmto vzájomným bojom a zápolením, zápasením, pretože sme v rozbúrenom mori, musíme nájsť cestu a nikto e, nebude ukazovať na niekomu, že jeho koniec lode sa potápa. Tá loď je rovnaká pre všetkých, všetci sme na nej. Všetci potrebujeme rozpočty, peniaze, aby sme sa postavili záležitostiam, ťažkým záležitostiam dneska a budúcnosti, ale ešte viac potrebujeme našu jednotu. Jednotu členských štátov EÚ, jednotu inštitúcií, jednotu Európanov, tak, aby sme sa mohli vysporiadať s tou úzkosťou, ktorá je taká boľavá a zažívajú ju toľky. Toľko z mojej strany. Ďakujem vám za priestor na vyjadrenie. Predsedajúca, ďakujem pekne pani komisárka. Tu sa zvyčajne netlieska, takže to je ocenenie. Naozaj sme vám veľmi vďační, že ste prišli. Rozpočet je ťažká téma, veľmi závažná, dôležitá, ale fakt, že ste spomenuli bielu knihu, na ktorej pracuje komisia, tá si myslím, že bude skutočne závažná v ďalších krokoch, ako sa potom z Bielej knihy rozpracuje ďalšie, rozpracujú ďalšie špecifické plány, ako sa využije tzv. cestovná mapa, ktorá, dokument, ktorý sa prijal v Bratislave. Ďakujem vám veľmi pekne. Viem, že musíte odísť, ale musím odísť, odpoveda pani komisárka. Kolegovia, pre, prechádzame teda k prvému bodu na programe, čo je právo na otázku zo strany Európskeho parlamentu. Mohli by ste, prosím, kým bude hovoriť prvý rečník, mohli by ste nás informovať o tom, kto by z vašej strany chcel prehovoriť, aby sme videli, koľko je rečníkov a koľko času budeme môcť prideliť každému rečníkovi. Pre nás je táto tematika, ktorá sa začala už v predchádzajúcom volebnom období, naozaj je skuto- dôležitá. Táto agenda, táto téma je jednou z najťažších, pretože procedurálny postup, ktorý je zakotvený v zmluvách, aby Európsky parlament mal právo vyšetrovať, mal právo pýtať sa, klásť otázky, je to ťažkopádne. Táto procedúra, tento postup je, je ťažkopádny a takisto treba povedať, že sú často rozdelené názory, napríklad medzi radou a komisiou a parla- medzi radou a parlamentom, ospravedlní sa tlmočník, toto zvyšuje ťažkosti, ktoré pri svojich formuláciách nastolila samotná zmluva. Preto chcem vyzvať Ramona, aby sa vyjadril. Dúfam, že to bude konštruktívne. A chcem vám povedať, že za ostatné roky sme takmer nenapredovali v tejto téme nikam, pretože tu sú tieto rozpory medzi radou a parlamentom, ktoré som spomenula. Teraz slovenské predsedníctvo sa snaží, snaží uľahčiť túto cestu, to veľmi oceňujeme, ale ešte stále máme e, čo robiť. A treba pochopiť aj to, že sú isté postupy a neregulérnosti v Európe, ktoré bez e, celoeurópskej aktivity sa nevyriešia. Napríklad výbor taxe to preukázal, výbor pre panamské dokumenty. Toto sú záležitosti, ktoré sú zásadné a kľúčové pre občanov, pre názory občanov o tom, čo môžeme pre nich urobiť. Práve preto potrebujeme tento, túto legislatívu o práve na vyšetrovanie Európskeho parlamentu na otázky, na kladenie otázok, aby sme sa pohli v tom istom smere pri rozmýšľaní, pri práci. Preto potrebujeme sa porozprávať o tejto téme spoločne. Toľko z mojej strany. A teraz dám slovo spravodajcovi Ramonovi Chauregimu, ktorý je spravodajcom k, tej, k tomuto ťažkému portfóliu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno, pani komisárka, vitajte. Veľmi pekne ďakujem všetkým zástupcom e, národných parlamentov, ktorí dnes prišli. Táto rozprava vyverela z niečoho, čo bolo, čím bol poverený Európsky parlament. A to je e, zostavovať e, tzv. výbory pre vyšetrovanie výbory pre skúmanie. Je to právo Európskeho parlamentu preskúmať, vyšetriť otázky. E, Európsky parlament má široký diapázon práv, takže môže sa snažiť vyšetriť porušenia práv alebo porušenia zákonov alebo nesprávne aplikovanie zákonov verejnými ustanovizňami. Práve preto Európsky parlament dostal toto právo vyšetriť klásť otázky. Je to tá jediná možnosť, kedy Európsky parlament vlastne iniciuje legislatívny krok. Európsky parlament nemá až toľko možností iniciovať e, zákony sám. My dostávame podklady pre nové zákony z komisie. Keď sa pokúšame uplatniť si toto právo, zriadevať vyšetrovacie výbory, naražame na politický problém. Rada, ktorá zoskupuje 28 členských štátov EÚ, e, nechce súhlasiť s tým, že komisia si chce udeliť právomoc že, že nejaký výbor Európskeho parlamentu si chce udeliť právomoc vyšetrovať nejakú záležitosť. Sú tam oblasti treníc medzi členskými štátmi a národnými právomocami. A napriek faktu, že často máme s komisiou plodný a pozitívny dialog, rada zvyčajne obmedzi našu legislatívnu kapacitu pri kladení otázok a vyšetrovaní záležitostí. A toto bolo parlamentu zvelen, zverené, takéto právo vykonať e, prešetrenie. Chceme počúvať Európanov, chceme počúvať vás, chceme vedieť Prečo členské štáty nechcú, aby sa niečo na európskej úrovni prešetrilo? Európske, Európsky parlament má predsa toto právo prešetriť, preskúmať veci. Je úplne možné, že v jednotlivých členských štátoch e, príde k porušeniu európskych zákonov, keď sa aplikuje európsky zákon, a keď členský štát nefunguje tým najlepším spôsobom a v takýchto oblastiach by mal Európsky parlament intervenovať a e, prešetriť, preskúmať to, čo nefunguje a pokúsiť sa ponúknuť nápravu. Musíme hovoriť aj o práve toho, že poslanci výboru sú, teda môžu pozvať národnú delegáciu, aby sa výstup, vyjadrila ku konkrétnej téme, ku ktorej je napríklad vyšetrovací výbor. Článok 12 nášho rokovacieho poriadku predpokladá, že v takýchto prípadoch, kde ide o porušenie práva únie, alebo nejaké zlyhanie v správe alebo orgánoch v úradoch členského štátu, že potom vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu sa môže obrátiť na Národný parlament, aby spolupracovali s Európskym parlamentom. E, Európsky parlament môže uzatvoriť aj medziparlamentnú dohodu s Národným parlamentom. K tomu teda prvá otázka. Podľa vás je zmysluplné, aby národné parlamenty spolupracovali, museli spolupracovať s Európskym parlamentom, ak sa to vyšetrovanie týka zlého fungovania v členskom štáte, pokiaľ ide o uplatňovanie mm, unijného práva? To je jedna otázka, ktorú si kladieme. Článok 13. Tu ide o možnosť robiť vyšetrovanie na mieste, teda pre Európsky parlament. A ide o otázku, ako vy môže byť, e, ako môže konať výbor Európskeho parlamentu v krajine. Priamo na mieste robiť nejaké mm, vyšetrovanie, ak je takáto inšpekcia odôvodnená, opodstatnená. Teda vyvstáva otázka, či sa vám to zdá správne, aby bolo takéto vyšetrovanie zo strany Európskeho parlamentu priamo na mieste. Potom 14. dokumenty. Výbor Európskeho parlamentu Eh, sa teda obráti na členský štát, tam, kde eh, sa teda robí nejaké mm, to vyšetrovanie, alebo na viaceré členské štáty. Často sa stáva, že to vyšetrovanie sa môže týkať viacerých členských štátov. A uplatnenie právnych predpisov v členských štátoch potom vyžaduje Mm, vyžiadanie si dokladov a tam môže byť konflikt s národnou legislatívou vo vzťahu napríklad k poskytovaniu týchto informácií, obzvlášť ak tieto informácie e, sú klasifikované ako dôverné zo strany členského štátu. Ďalší bod, e, pozvanie svetkov. Tento vyšetrovací výbor predpokladá aj to, že teda niekto môže byť pozvaný, predvolaný, aby v tom vyšetrovacom výbore vypovedal. To je článok 15. A tento článok 15 potom núti pozvanú osobu naozaj vypovedať pred Európskym parlamentom. Ehm, vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu dá, posunie tú žiadosť príslušnému eh, v členskom štáte, kde býva táto osoba a na základe takéto spolupráce, na základe právnych predpisov eh, potom ten orgán v členskom štáte vyzve osobu, aby vypovedala pred vyšetrovacím výborom. Takže rešpektujeme princíp, že príslušný orgán členského štátu predvolá túto osobu pred e, vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu. No a potom vyvstáva otázka, či aj úradníci členovia vlády daného štátu mm, alebo zástupcovia tejto vlády môžu byť pod, pozvaní, keď členský štát, e, keď vyšetrovací výbor dospie k názoru, že by to bolo zmysluplné, aby bolo možné ich tak povediac vypočuť v tom e, vyšetrovacím výbore. Máme teda dočinenia s podobnou problematikou, pretože tiež ide o to, ako um, budú tieto osoby Mm, upovedomené, to pôjde cez ten členský štát. No potom je tu otázka možnosti sankcií, alebo teda aký tlak môže tento vyšetrovací výbor vykonávať na osoby, e, úradníkov, pretože ak by sme nemali takúto možnosť sankcií, tak to asi bude tak, že tá osoba, ktorú pozveme, jednoducho nepríde rovnako ako vyšetrovacie výbory národných parlamentov majú možnosť sankcionovať to, ak niekto nespolupracuje s vyšetrovacím výborom, jednoducho sa nedostaví, hoci bol predvolaný, pozvaný. Um, tak aj v Európskom parlamente by to tak malo byť eh, prostredníctvom alebo cez národnú legislatívu, cez parlament členského štátu a Európsky parlament by teda mal mať možnosť e, postarať sa o to, že e, mm, sú možné sankcie voči tej osobe, ktorá nespolupracuje s tým vyšetrovacím výborom, pretože si asi viete predstaviť, že tie osoby jednoducho by nekonali. Čiže musí tu byť na to nejaký rámec pre tú spoluprácu s členským štátom. Každý členský štát má možnosť stanoviť si sankcie pri takomto e, správaní. A Európsky parlament by potom akceptoval tento e, rámec e, v členských štátoch. Nechceme tu zavádzať európske sankcie. A e, to je vaša kompetencia, kompetencia Národného parlamentu. My by sme ale chceli, aby v súvislosti, respektíve aby v spolupráci s vyšetrovacím výborom Európskeho parlamentu, potom prípadne systém sa uplatnil ktorý je v členských štátoch e, podľa národných predpisov. Tie by sa uplatnili aj na ten prípad, že Európsky parlament sa chce zasadzovať za takúto spoluprácu. A už to aj uzavriem, pani predsednička. My sa teda chceme opýtať, ako sa vy staviate k tejto problematike, pretože mm, často nám hovoria, že rada, ktorá zastáva členské štáty, čiže menej komisia, skôr rada, predsa len vyjadrila veľké výhrady voči možnosti, že by Európsky parlament mal zaviesť takéto konanie. My to nemôžeme urobiť bez toho, aby s tým súhlasila rada. Lisabonská zmluva nás nutí aby takéto nariadenie, ktoré by upravilo vyšetrovací výbor Európskeho parlamentu, aby to predtým bolo mm, odsúhlasené s komisiou a radou. Rada hovorí, že členské štáty to nechcú akceptovať. E, tieto kompetencie, ktoré vy si chcete dať e, ako Európsky parlament vo vzťahu k takýmto vyšetrovacím výborom. Momentálne je to napríklad v súvislosti s Panama Papers a ešte je tu ďalší vyšetrovací výbor súvisiaci s tými emisiami CO2 e, Volkswagen, čiže tam asi boli nejaké nezrovnalosti e, na európskych či národných orgánoch, pokiaľ teda ide o emisie vozidiel. Čiže toto je ten rámec, ktorý som chcel v krátkosti predstaviť a chceli sme sa e, na to opýtať a tým slovo vraciam a e, pani predsedničke. Pani komisárka Georgieva odišla, ale máme tu príslušného riaditeľa z Európskej komisie zodpovedného za medziinstitucionálne vzťahy a to sa týka teda aj národných parlamentov tieto vzťahy. Dobre, ďakujem. Ak by ste teda chceli niečo povedať, e, určite pán riaditeľ je pripravený reagovať. Mám tu iba štyroch prihlásených do diskusie, takže tá téma asi nie je populárna, alebo nie je záujem v národných parlamentoch o ňu. V Európskom parlamente sa aspoň za môjho pôsobenia tu nestalo, že by eh, rečníci nemali obmedzený čas na vystúpenie, ale keďže máme čas, tak nebudem vás nejako obmedzovať, ale pokúšte sa držať témy, Začneme Litvou. Pán Ažubalis Androanios. Andronios Ažubalis, máte slovo. Uh, sorry, madam chair. Prepašte, pani predsednička, ja som požiadal o slovo k ďalšej téme uh, našej diskusie, pardon. Ah, so even, uh, okay, so Pán Kažimeš Kujedovský. pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Táto téma jasne ukazuje ústavné problémy a inštitucionálne dilemy vo vzťahoch e, medzi EÚ a členskými štátmi. E, rád by som zopakoval, čo som možno v viacerých e, diskusiách povedal k tejto správe kolegu pokiaľ ide o vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu. V zásade by sme mali e, rešpektovať e, obmedzenie, samostatné obmedzenie kompetencií Európskeho, európskych inštitúcií. Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu by mali byť obmedzené na európske inštitúcie, tak ako Ehm, národné orgány eh, sa eh, týkajú iba kontroly národných orgánov a inštitúcií. Samozrejme, eh, svet nie je ideálny, možno tam budú nejaké presahy do pôsobnosti národných inštitúcií, ale tento princíp oddelenia právomocí by sa mal rešpektovať. Tieto právomoci sú akoby priam eh, trestnoprávnej povahy, takže eh, nie som prekvapený, že rada sa k tomuto návrhu stáva, stavia skepticky, mm, keďže je tam implikovaná kontrola zo strany Európskeho parlamentu, kontrola ministrov alebo iných funkcionárov mm, z členských štátov. Takže ja navrhujem e, také akési samoobmedzenie práca by mohla potom dosiahnuť trošku pokrok, avšak je zaujímavé vypočuť si názory zástupcov národných parlamentov, aby sme si teda vypočuli, čo hovoria oni. Pán Ančič, Panielsko. Ďakujem pekne. Mm, chcel by som povedať toto. Chápem ciele tejto správy. Aj národné parlamenty by mali e, spolupracovať s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o toto právo na vyšetrovanie. Avšak v prvom rade treba dbať o to, aby sa lepšie e, teda e, skladali, alebo teda prevala zodpovednosť za aktivity aj Európskeho parlamentu, e, čiže aby tu bola lepšia spolupráca, že by viedlo k lepšej transparentnosti. A potom sa jasne odhalia aj možno určité medzery, kde sa čo musí zmeniť, alebo kde sa to hm, celkom dobre rieši. Myslím si, že ak chceme viac Európy a chceme daňovú úniu, viac únie vo všeobecnosti, lepšiu spoluprácu, ak toto chceme, eh, tak eh, musíme mať aj potrebné nástroje, aby sme tú prácu mohli e, spolu zrealizovať. Aj keď e, teda to neznamená, že nebudú rešpektované. Musíme rešpektovať e, naše vlastné právomoci, právomoci Európskeho parlamentu, právomoci jednotlivých parlamentov, čiže možno niekedy môžu byť určité prelínanie sa medzi tými právomocami alebo určité konflikty. A preto treba presne skonštatovať, kde sú možno určité nezrovnalosti a e, potom treba pracovať s členskými štátmi na tom, aby sa to vyriešilo. Preto je tá dnešná schodza veľmi dôležitá, kde každý môže predniesť svoje námety na túto tému. E, ja však chcem v zásade podporiť tento princíp, aby sme takto pracovali, lebo si myslím, že takéto spoločné spracovanie témy je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa ešte hlásil niekto e, e, k tejto téme ani z Európskeho parlamentu, takže poprosím pána riaditeľa Enrika Fontio, mm, toto je e, postup, pri ktorom je potrebný súhlas parlamentu aj komisie. Ďakujem, pani predsednička. Určite si nechcem nechať ujsť túto príležitosť výmeny názorov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Pár slov, ktoré možno pomôžu tomuto procesu. k právu na vyšetrovanie. Myslím si, že skutočne je tu príležitosť na pokrok. Toto je e, nariadenie, ktoré na, umožnilo predložení, alebo teda nejaké tie vyšetrovania, ktoré prinášajú svoj úspo, úspech, ale ukazujú aj slabé stránky. Je tu možno nedostatok harmonizácie v niektorých prípadoch, čo sa týka napríklad prístupu k dokumentom. Možno je potrebné eh, modernizovať eh, tú prax, pokiaľ ide o tieto vyšetrovania. Takže je tu skutočná príležitosť modernizovať, zmodernizovať toto nariadenie keď zmodernizujete nariadenie, tak e, niekoľko vecí treba urobiť. Jednak dialog. To je to, čo sa deje aj dnes, je to veľmi užitočné. Ak samozrejme e, by ste mali neskôr nejaké príležitosť a možnosti e, ešte vyjadriť sa, bolo by to napomocné najmä národné orgány, európske orgány môžu spolupracovať, aby lepšie E, vyriešili tieto vyšetrovania, ale je tu tiež prvok, ktorý e, vystala minule, keď sme o tom hovorili so slovenským predsedníctvom, aby e, tu boli veci, z ktorých sa môžeme poučiť. Čiže máme tu momentálne dva aktívne vyšetrovacie výbory, ktoré teda smerujú EMIS e, tam bude čoskoro správa a potom e, výbor pána, tam bude správa roku 2017. Takže je veľmi dôležité, aby sme na tomto základe mali určité e, teda posúdenie, ak sa navrhuje nariadenie, samozrejme je dobré mať aj posúdenie a komisia to bude mať veľký záujem. Z našej strany je jasné, že by sme naozaj privítali túto revíziu na základe týchto prvkov. Chcel som povedať pár slov o národných parlamentoch, o spolupráci. Začali sme e, to e, robiť po prejavostave únie tohto roku. Takmer sme sa dostali do všetkých e, tých komôr teda ak išlo o sprostredkovanie toho odkazu z eh, pravostavy únie. No ale takmer 500 návštev sa zrealizovalo formálnych oficiálnych eh, v národných parlamentoch od začiatku tohto mandátu. A teda to hovorím nie preto, že mám to v zodpovednosti v rámci generálneho sekretariátu, ale prikladáme veľký význam spolupráci s národnými parlamentmi a Myslím, že v tejto veci by bolo tiež veľmi dôležité vypočuť si vaše názory. Ďakujem. Uh, give... Ďakujem veľmi pekne. Skôr než dám slovo ďalej spravodajcovi, chcela by som povedať jednu vec, ktorú dúfam, že pochopíte a, a budete mať k nej pozitívny postoj. V tomto spise nie je žiadna priama úloha národných parlamentov. Ide o vzťah medzi tromi inštitúciami a podobne ako pri volebnom zákone máme vnútroštátne postupy pre schvaľovanie či ratifikáciu zákonov, tak tu je to Rada, Komisia a Európsky parlament. Európsky parlament potrebuje schválenie rady. Tam sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou a potom sa vyjadri ešte Európska komisia, ale viem si predstaviť, že národné parlamenty sa možno tiež obracajú na svoju vládu a pýtajú sa, aké je stanovisko vlád k ním. Je dôležité to, pretože máme spoločný záujem s národnými parlamentmi mať výsledky vo veciach, ktoré sa zdajú veľmi dôležité pre občanov, ktorí hľadajú túžia po spravodlivom zaobchádzaní a chcú, aby európske inštitúcie riešili problémy, ktoré sú veľmi dôležité. A hovorila som tu už o výboroch parlamentu, e, ktoré pracujú na spravodlivom zdaňovaní. Máme výbor pre Panama Papers a podobne. Takže myslíme si, že aj vy tu máte svoje politické miesto, úlohu, ak máte záujem o podporu takéhoto druhu vývoja úlohy parlamentu v oblasti výstupov, ktoré sú pre vás dôležité. A teraz by som dala slovo znovu Ramonovi Neviem, či chceš ešte niečo povedať. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za tie názory, ktoré tu zazneli, i keď ich nebolo až tak veľa. Mám tri veci, ktoré považujem za dôležité. V prvom rade by som chcel zopakovať, že Lisabonská zmluva nie je náhodou dala Európskemu parlamentu kompetenciu upravovať toto právo na otázky na prešetrenie, preskúmanie, pretože ide tu otázku ľudovej zvrchovanosti, ktorú predstavuje eh, Európsky parlament, ktorý je volený Európanmi priamo podľa rovnakých zákonov, postupov. Takže máme politickú legitimitu a táto možnosť, ktorú má Európsky parlament, sa týka zastúpenia občanov a to práve súvisí s tým právom na dotaz, na prešetrovanie, na preskúmanie. Nie je to len tak, že proste je Európ, e, Lisabonská zmluva dala právo Európskemu parlamentu určovať si e, niektoré pravidlá po druhé, my tu nevymýšľame európsky zákon, ktorý by mal dosah na príslušnosť kompetencie toho, ktorého členského štátu. My tu nevytvárame trestný zákon napríklad, pretože takéto trestné zákony sú vnútroštátne kódexy. Nevytvárame ani systém, ktorý by porušoval e, vnútroštátne predpisy v oblasti parlamentného preskúmavania my len hovoríme, že keď sa naše preskúmavanie dostane do vašej krajiny, tak e, vy musíte postupovať podľa vnútroštátnych predpisov pri kontakte so svetkami a podobne. A e, ide o to, aby ste vy presne vedeli, čo my chceme. Bol veľký škandál. Tento e, škandál sa nazýval LuxLeaks a boli do neho zapojené viacero členských štátov, možno veľa členských štátov. Boli to určité politické útoky, respektíve útoky na politiky, ktoré by sme mohli nazvať neférové, nečestné. A išlo tam o určité daňové otázky a možnosti, ako si zlepšiť dane za firmu, ale bolo to na škodu niektorých členských štátov. Tak ako to preskúmavať, prešetrovať na Európskej komisii, že? My sme vytvorili výbor, nebol to vyšetrovací výskum, ale e, výskum na získavanie informácií, tak sme ho nazvali. A potom tu je druhý škandál Panama Papers, ktorý riešime podobným spôsobom a predstavte si politiku, povedzme, EÚ v oblasti poľnohospodárstva, kde implementácia v členských štátoch e, nefunguje. Má Európsky parlament právo preskúmavať, či európske e, dotácie v členských, niektorých členských štátoch sú e, správne využívané alebo boli podvodne spravované? Tá otázka, ktorá tu vzniká, je, kde sú tie právomoci a ja súhlasím, my sa musíme dohodnúť s komisiou a s radou napríklad na tom, že tie dokumenty, ktoré žiadame, musia byť chránené napríklad niekedy pri, pred zverejnením a nejaký sviedok chce vypovedať za zatvorenými dverami, tak takéto veci treba rešpektovať samozrejme a musíme o tom uvažovať, musí to byť upravené. Avšak je to, môže to byť veľmi kontroverzné, ale je veľmi dôležité, aby sme vedeli, ako môžeme prešetrovať, preskúmavať porušenia európskej legislatívy, pretože európski občania chcú vedieť, majú právo vedieť, a či Európsky parlament môže reagovať na škandál, o ktorom som hovoril napríklad. Chcú vedieť, či Európsky parlament bude reagovať na takéto veci. A je to dôležité, pretože ide o priame účinky e, neferového správania, ktoré treba upraviť. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Toto je to, o čo sa snažíme. Ďakujem. Nikto ďalší sa už nechce vyjadriť k tomuto bodu. Chcela by som ho uzavrieť a prešla by som k druhej časti našeho rokovania a to je diskusia o revízii volebného práva Európskej únie. Ja by som problematiku uviedla, ja som zo jedna zo spravodajkyňov, ďalší spravodajca je Jolajnen za socialistov a chcem vám pripomenúť, vieme, že už niektorí kolegovia sa ujali slova, eh, si žiadali rečnícky čas, ale ak počas môjho príhovoru by ste chceli e, sa ešte prihlásiť, tak prosím, požiadajte o rečnícky čas na príslušnom formulári. Právo na prešetrovanie, na preskumovanie je osobitná legislatíva a to platí aj pre náš európsky volebný zákon je to jeden z mála zákonov, ktorý e, môže, môže prísť legislatívna iniciatíva z parlamentu. Ako viete, máme veľmi obmedzené právo na iniciatív, legislatívnu iniciatívu a podľa článku 223 odsek 1 zmluvy o fungovaní Európskej únie má parlament právo pripraviť legislatívne návrhy v oblasti legislatívy upravujúcej volebný systém. Potom sa hlasuje o tom v eh, pléne, kde potrebujeme jednoduchú väčšinu, čo sme dostali. A potom ide tento návrh do rady a potom sa predkladá ako návrh rady, kde musí parlament ho schváliť absolútnou väčšinou. Takže na konci má parlament zložitejšiu situáciu a potom tento návrh, my to nazývame ratifikácia, ale mohli by sme to nazvať aj inak, záleží na tom, aké sú vnútroštátne požiadavky v členských štátoch. Je to veľmi zložitý postup Vyžaduje si veľkú mieru spolupráce, väčšiu než bežne, medzi európskymi inštitúciami, lebo aj komisia je zapojená do tohto procesu, má právo vyjadriť sa k tomuto spisu. A my ako parlament podľa toho článku, ktorý som spomenula, my máme možnosť dvoch postupov. Podľa zmluvy by sme to mohli pripraviť v súlade s jednotným postupom. To znamená, že by sme mohli mať jednotný postup pre voľby. To sa týka aj tých vnútroštátnych riešení a tradícií. Alebo to môžeme urobiť v súlade s niektorými všeobecnými zásadami, ale s veľkou um, pružnosťou a e, zo strany členských štátov. Takže ide len o zásady, ktoré sú rovnaké pre všetky členské štáty. My sme sa rozhodli pre ľahší prístup, ktorý umožňuje zachovať to, čo si myslíme, že je e, že sa stretne so súhlasom na národnej úrovni, ale myslíme si, že sa to nedostatočne chápe na úrovni členských štátov i keď tento postup vyzbral parlament. Taktiež sme sa rozhodli, že budeme veľmi pragmaticky a obmedzíme naše návrhy na pragmatické potrebné riešenia, ktoré nám v prvom rade umožnia aktualizovať to, čo existuje. To je ten zákon z roku 1976 o európskych voľbách. Medzi časom sa samozrejme veľkosť únie zväčšila, všetko sa zmenilo, sme v inom svete s inými problémami v Európskej únii, samotná únia sa zmenila postoj alebo tá väzba medzi Európskou úniou a občanmi sa zmenili. Takže preto je úprava právneho rámca mimoriadne dôležitá. A komisár už spomenul, že svet sa zmenil, takže aj EÚ sa musí zmeniť a jej inštitúcie sa musia zmeniť. Musíme sa prispôsobiť k súčasným e, problémom, výzvam. Takže my sme išli cestou, ktorá prenicháva veľký priestor slobodu v organizovaní volieb zo strany členských štátov, ale chceli sme určiť niektoré spoločné zásady a samozrejme cieľom bolo že do volie v roku 2019 musíme spraviť všetko preto, aby sme zvýšili volebnú účasť a myslíme si, že musíme brať túto výzvu demokratického deficitu vážnejšie. Navrhli sme rôzne konkrétne opatrenia. Niektorí z vás sa iste vyjadríte a ste ich už preštudovali Podobne ako povedal pán veľvyslanec Javorčík, aj my sme e, si všimli, že slovenské predsedníctvo pristupovalo veľmi vážne k tomuto návrhu parlamentu. Začali sme spoluprácu s predsedníctvami, s luxemburským, už dokonca s luxemburským predsedníctvom, potom s holandským predsedníctvom sme na tom pracovali, teraz so slovenským predsedníctvom a zaznamenali sme veľké úsilie, odhodlanie od 1. júla e, dosiahnuť posun v tejto otázke. Mali sme veľa rokovaní s pracovnou skupinou a pán veľvyslanec povedal, že zajtra Koreper, to znamená prvá politická úroveň, začne prvýkrát riešiť tento návrh a my úprimne veríme a dúfame, že počas malského predsedníctva sa toto portfólio dopracuje, dotiahne do šťastného konca. Pretože niektorí z vás vedia, že v európskych členských štátoch sú schvalovacie postupy niekedy náročné, zložité a tento nový zákon by mal byť hotový, tak aby bolo, boli ďalšie voľby v súlade so zásadami tohto nového zákona. Skôr ako dám slovo Jolajnenovi, aby vysvetlil zásady tejto úpravy, ešte jedna vec. A síce, hovorili sme o tomto návrhu aj s vedúcimi predstaviteľmi politických skupín na európskej úrovni, teraz generálnymi tajomníkmi politických strán. Vidíme veľkú politickú podporu pre jednu z tých otázok, ktorá zviditeľňuje európske politické strany vo voľbách. Navrhujeme mená a loga na obálkach aby sme zodpovedal, reagovali na právo občanov vedieť, kto je s akou politickou skupinou, kto je za akú politickú skupinu, keď hlasujú alebo volia do Európskeho parlamentu. Mali sme vyjadrenia aj k tejto, e, z tohto spektra. A teraz by som dala slovo Jo, Ovi, aby predniesol, aký je tento návrh. Dobré ráno všetkým. Myslím, že sme na tom správnom fóre, kde sa má hovoriť o reforme volebného systému v Európe, do Európskeho parlamentu. Európsky parlament aj národné parlamenty majú spoločnú zodpovednosť a to je aby výzva na občanov zúčastniť sa na európskych voľbách bola úspešná a aby e, sa e, brali tieto voľby vážne a nie ako voľby nejakej druhej triedy, druhoradé voľby, pretože e, medzičasom je už úloha Európskeho parlamentu ako zákonodarcu veľmi dôležitá. Ide o pravidlá, ktoré sa vzťahujú predsa na 500 miliónov obyvateľov, ľudí. A národné parlamenty by mali tiež dbať na to, aby európske voľby sa len zlepšovali. Je mnoho nedostatkov. Pani Hübnerová povedala, že pracujeme na základe e, volebného zákona z roku 1976, to je 40 rokov pred 40 rokmi sa vypracoval tento volebný zákon a odvtedy sa len veľmi málo zmenil. A vidíme, že európske voľby majú niekoľko problémov, ktoré treba vyriešiť. Skeptikom, ktorí sa potom ujmu slova po mne, chcem ešte povedať, že to nesúvisí len s procedúrami, s postupmi. Samozrejme, že to súvisí aj s obsahom európskej politiky ale aj postupy sú dôležité. Po dlhých debatách sme pripravili návrh, ktorý má 16 prvkov a vieme, že nie všetko sa v tomto kole dá vyriešiť, pretože potrebujeme jednomyseľnosť, jednomyseľnosť 28 členských štátov v Rade a vieme, že pri jednomyseľnosti sa veci schvália len na úrovni najnižšieho, spolo, najmenšieho spoločného menovateľa a nie na úrovni najvyššieho balíka. Takže ja viem, že to nie je posledná vec, keď sa bude meniť charakter postupu európskych volieb a keď sa bude o tom hovoriť. A možno, že budeme musieť mať ešte jeden konvent, ktorý bude musieť prijať vážnejšie kroky. Ja som veľmi vďačný slovenskému predsedníctvu za to, že od 1. júla, od prvého dňa svojho predsedníctva začali pracovať na tomto spise. Som im vďačný aj za to, že ak by sme teraz na konci roka 2016, začiatok 2017 prácu nedokončili, tak to nikdy nebude dotiahnuté do konca pre voľby v roku 2019. Táto téma je ešte veľmi abstraktná vzdialená vzdialená, ale na budúci rok v roku 18, 17 sa bude už hovoriť o voľbách, ďalších voľbách a povedia, stále je to rovnaké, nič sa nezmenilo. Takže som naozaj vďačný za zaangažovanosť predsedníctva e, a ich snahu nájsť e, najmenšieho spoločného menovateľa. Vybrali sme si tri kategórie na zlepšenie. Jedna sa týka transparentnosti transparentnosti prípravy európskych volieb, tá aj tam. Tam sú veľké rozdiely. Vo Veľkej Británii sa určia kandidáti už rok vopred. Takmer každá strana to tak robí. U nás je to 6 až 9 mesiacov pred voľbami, keď kandidáti vedia, že ja som kandidát a môžem začať volebný boj, lebo volebné okruhy sú pomerne veľké, väčšie než pri národných voľbách, ale sú aj krajiny, kde kandidáti ešte dva týždne pred voľbami ani nevedia, že sú kandidátmi. Takže minimálne normy pre kandidátky pre volebný register a podobne. Tam musíme dosiahnuť pokrok, takže minimálne normy. Potom pani Hübnerová správne povedala, že hovoríme o európskych voľbách, ale my nemáme európske voľby. Máme 28 národných vnútroštátnych volebných predpisov, 28 volebných bojov, 28 kandidátok Niekedy sa tam Európa ani len nevyskytne v tom volebnom boji. A jedna myšlienka bola zviditeľniť charakter európskych volieb tak, aby tie strany, ktoré patria do nejakej európskej rodiny politických strán, používali logo svojej európskej rodiny na e, volebnom lístku najlepšie aj v televízii pri volebných spotoch a keby to išlo, to musia strany urobiť aj na volebných materiáloch, ktoré dávajú občanom, pretože v parlamente sú je väčšina poslancov súčasťou nejakej politickej skupiny rodiny. Niektorí nie, ale 95% patrí do nejakej európskej politickej rodiny. A aby vznikla táto väzba, toto prepojenie, e, treba spraviť aspoň toto. Európske zoznamy nedostaneme. To by bol fakt prelom, keby sme popri národných kandidátkach mali európske kandidátky, ale to sa nedalo. A tretia vec, a potom by som tu ukončil prezentáciu, je rovnocennosť, rovnosť hlasov. Tam sme mali dva návrhy. Jeden je zastúpenie mužov a žien v parlamente, pretože v zmluvách je uvedená aj zásada nediskriminácie na základe pohlavia. A na to sú v mnohých členských štátoch postupy, ako tento cieľ dosiahnuť. A druhá vec sú rovnocennosť hlasov, ktoré sa odovzdajú. My zodpovedáme za 500 miliónov občanov a je nás tu 771 poslancov. To nie je veľa, ale v niektorých krajinách je to tak, že máte veľmi môžete mať veľmi nízky počet hlasov a získate mandát, lebo nie je stanovená žiadna minimálna hodnota. V iných členských štátoch musíte mať oveľa viac hlasov pomerne k počtu obyvateľov, aby ste dostali mandát. A my si myslíme, že tu treba určiť nejakú rovnosť, rovnocennosť a určiť nejaký minimálny prach vo všetkých 28 členských štátoch. Tu by som skončil a tie ďalšie časti, prvky máte uvedené v podkladoch a boli by sme veľmi radi, keby slovenské predsedníctvo dokázalo dostať tento spis na politickú úroveň, teda z pracovných skupín von, na politickú úroveň a potom by sme možno dosiahli aj výsledok a potom vy v národných parlamentoch sa musíte postarať o implementáciu a bojovať o to, aby sa to podarilo. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Dostala som sedem žiadostí o slovo, čo znamená, že každý môže hovoriť 5 minút, ak potrebujete taký dlhý čas, dokonca aj o čosi viac. Nemusíme sa priveľmi obmedzovať. Prvým rečníkom bude pán Aldronius Sajvaris. E, ďakujem za slovo, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Mali by sme si predovšetkým položiť otázku, prečo potrebujeme takúto revíziu volebného zákona únie. Vary niečo nefunguje v demokratických volebných procesoch v členských štátoch EÚ? Ja som o tom osobne nikdy nepočul, ale veľa som počul rozumných argumentov, aká priepasť je medzi realitou a medzi tým, ako vnímajú realitu európske inštitúcie. Preto si myslím, že by sme ma ma mali začať kritickým zhodnotením. Rád by som vám pripomenul motto Európskej únie. E, zjednotený v rozmanitosti. Keď sa pokúsime všetkým nadiktovať uniformný volebný zákon, to je proti rozmanitosti, proti demokratickým tradíciám, proti proces demokratickým postupom a kultúram e, členských štátov EÚ. Myslím si zároveň, že táto uniformita by viedla k postupnej, postupnej eliminácie maličkých strán v Európe, ktoré sú zastúpené teraz v Európskom parlamente. Ohrozilo by to malé politické strany ako také. Chceme sa presunúť k dominácii veľkých politických rodín a nereprezentovať rozmanitosť myšlienok, čo je základným jadrom európskeho politického procesu? Tento demokratický deficit, táto priepas medzi európskymi občanmi a inštitúciami e, je tu. Ale nerobme to spôsobom, ktorý ktorý bude oberať ďalšiu moc národným štátom a nebude rešpektovať rozdiely, ktoré medzi nimi sú. Umelé rozhodnutia budú podnecovať len novú vlnu protestov aj na národnej, národnej úrovni, aj na európskej, najmä na európskej úrovni. Preto si myslím, že by sme nemali vôbec viesť rozpravy o reformách volebného zákonu EÚ, pretože máme predsa najvyšších predstaviteľov národných štátov, a ak budeme počúvať európskych občanov, tak sa dozvieme, čo si prajú. A pani predsedajúca, v apríli náš Európsky výbor po konzultáciami s inými relevantnými výbormi a politickými frakciami, ktorí sú zastúpené, ktoré sú zastúpené v našom parlamente a s vládou, sme prijali politickú aký názor k navrhovanej revízii volebného zákona. Ako viete, to bol negatívny postoj a volal po obozretnosti. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Ištvan Holík z Maďarska má teraz slovo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. V prvom rade ešte takú politickú pripomienku na úvod. Súhlasím s pánom Leinenom, eh, keď povedal, že príliš málo ľudí sa podiel, alebo sa, sa hlasuje v voľbách do Európskeho parlamentu. Naozaj volebný, Európsky volebný zákon nie je moderný. Eh, sú tam ale aj hlbšie dôvody. Občania nejdu hlasovať eh, nie preto, že by bol nedostatočne moderný volebný zákon, ale jednoducho už neveria eh, európskym inštitúciám a myslíme si, že modernizácia eh, volebného zákona nevyrieši tento problém. Napriek tomu si myslíme, že by bolo dobré aj tak modernizovať ten volebný zákon, ale ostáva tu principiálny problém, aby to bolo mm, ak by, ale ak by to upravovalo nejaké volebné predpisy v členských štátoch, aby to ostalo ako odporúčanie, OK, ale nemyslíme si, že členské štáty by nemali mať možnosť uh, uplatňovať odporúčania či ustanovenia. Bolo by asi e, lepšie, keby to bolo v praxi na európskej úrovni. E, čo sa týka e, úrovne volieb, máme už podobnú úpravu v Maďarsku a mohli by sme tiež podporiť návrh týkajúci sa občanov, ktorí žijú v tretich krajinách, aby aj oni mohli hlasovať počas volieb do Európskeho parlamentu. A takisto, čo sa týka návrhov, ako je využívanie loga politických skupín, európskych politických skupín, sme za, ak by to nebolo povinné, avšak ak by to ostalo odporúčaním. A pokiaľ by sme mohli ísť teda týmto smerom, tak môžeme tento návrh podporiť. Ďakujem. Thank you very much indeed. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dostane slovo Európsky parlament, pani Diane James. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pán Leinen za ranné poznámky. Možno niektorých ľudí prekvapí, že poslankyňa za Spojené kráľovstvo sa chce vyjadrovať k tejto téme, keďže čoskoro už nebudeme zapojení do európskych volieb, asi nie ani do tých 2019, ale ak e, mi dovolíte, rada by som sa k tomu vyjadrila napriek tomuto všetkému. Na strane 2 v sekcii 6 dokumentu, ktorý sme dostali, pán Leinen urobi, robi, urobil veľmi dôležité návrhy a ja by som ich chcela počiarknúť, pretože si myslím, že sú relevantné nielen pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre iné členské štáty EÚ a stoja za zváženie. Prvá vec, ktorú chcem spomenúť, je, navrhujete spoločnú lehotu 8 týždňov pred voľbami a táto lehota sa týka registrácie a výmeny dát. Spojené kráľovstvo, ako príklad, verifikuje svoje volebné zákony v jeseni a potom nasleduje volebný rok a my si vtedy zosumarizujeme všetky veci týkajúce sa verifikácie a dát. Myslím si, že pán Leinen by sa dalo navrhnúť, že tých 8 týždňov je nedostatočných. Možno by sme mali opäť si to dobre premyslieť a vziať do úvahy nielen stanovisko Spojeného kráľovstva, ale aj iných krajín a zabezpečiť, že výmena údajov naozaj e, zabezpečí odhalenie falošných e, zaregistrovaní sa. Keďže som pracovala aj s ambasádami e, rozličných krajín, a v zahraničí. E, využila som možno zaregistrovať sa alebo hlasovať z zahraničia a myslím si, že mnohé postupy fungujú dobre. Prečo ich teda meniť, keď fungujú dobre? Prečo ich zahadzovať? Ďalšia vec je právo hlasovať vo voľbách únie pre všetkých občanov, ktorí žijú mimo Európskej únie. Otázka, ktorú chcem položiť je, zvážili ste dostatočne otázku dvojitého občianstva? Čo sa týka harmonogramu externých rezidentov, toto všetko sa musí preskúmať. A myslím si, že naše nedávne referendum ukazuje, že 15-ročné pravidlo, čo znamená, že keď niekto žije mimo Spojeného kráľovstva viac ako 15 rokov, nemohol participovať v referende a podľa mňa to bol dobrý, dobrý prístup. Takže ak nie, eh, ak môžem, tam by bola vhodná nejaká lehota, nejaký harmonogram, pretože ak niekto chce žiť v inej krajine, prispievať k hospodárstvu tejto krajiny, prečo by mali mať dopad alebo ovplyv, nejaký vplyv na štát, z ktorého sa odsťahovali v Európskej únii. Tretí aspekt sa netýka ani tak zoznamu, ale odseku, ktorý nasleduje po zozname, a ide tu o harmonizáciu minimálneho veku voličov na 16. Podľa mňa v referende v Spojenom kráľovstve sa to ukázalo, hlasovanie je také dôležité právo a zároveň povinnosť, ktorú, ktorému treba dostať, že ak mladý človek nechápe presne mnohé aspekty, mnohé problémy, ktoré súvisia s ich právom voliť, tak začnú trošku z, neužívať alebo sa, začne sa trošku inak aplikovať ich volebné právo, čo sa aj ukázalo v našom referende. Ďalej veci, ktoré ne, ste nespomenuli vo vašej správe. Je tu návrh, aby Spojené kráľstvo odišlo pred 2019. A ide tu o vytvorenie 70 troch eh, miest v Európskom parlamente pre supra alebo nad eh, európske nad, nadnárodné politické strany. Tento aspekt národného referenda má mať za následok niečo takéto. Vypočuli sme si od pani Rebeky Harms zo Zelených, aby takéto niečo sa zrušilo. A teraz pán Juncker nedávno povedal niečo podobné. Ja mám podo- po- pocit, že keď budeme hovoriť o voľbách potrebujeme sa vysporiadať aj s, tým, s touto záležitosťou referenda. Ďakujem pekne za priestor na vyjadrenie. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca. Slovo má Anna Maria Sura. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, pred 12 rokmi som sa stala poslankyňou za Katalánsko v španielskom parlamente, pretože moja strana v republike Katalánsko zastupovala 20 emigrantov, ktoré, ktorí tvoria e, v Katalánsku medzi obyvateľstvom tých 20 Ale napriek tomu si nažívame v Katalánsku harmonicky v duchu mieru a rešpektujeme vzájomné odlišnosti. Čelíme výzvam a nemyslíme si, že asimilácia je riešením. Stačí žiť popri sebe harmonicky a rešpektovať jeden druhého. Preto by som chcela apelovať na Európu, aby rešpektovalo právo imigrantov voliť. Poprvé, pretože hlasovanie vás približí k občianstvu ako takému a nie k národnostným aspektom štátu. A v tomto globálnom svete, ktorého sme všetci súčasťou, si myslím, že takéto niečo treba presadiť. Prekonávanie xenofóbnych a rasistických argumentov a poukazovanie, že imigranti môžu za všetky e, činy, ktoré spáchali, všetci možní, celé ľudstvo, takéto niečo je nepriateľné. Každý zastupuje len vlastné názory. Všetci sme videli, čo sa môže stať v USA, keď e, niekto koná ako konal. V Európskej únii by sme mali byť v popredí, mali by sme prevziať proaktívnu úlohu v záležitosti ľudských práv v otázkach rasizmu, boja proti rasizmu a xenofóbiu by Myslím si, že musíme neunavne pokračovať e, týmto smerom. Volať po plnej demokratickej participácii všetkých občanov, pretože všetci sme súčasťou dnešnej Európskej únie a chceme plne všetci sa zúčastňovať na práci v Európskej únii, aby sme vytvárali lepšiu budúcnosť pre každého. Ďakujeme vám, pani Súra. Filip Maul. Ďakujem, pani predsednička. E, som belgičan, ale hovorím po francúzsky a preto hovorím, že som belgičan. Teda niekoľko pripomienok k textu, ktorý je tu navrhovaný. Sú tam ustanovenia, ktoré vyplývajú, z dobrej demokratickej praxe. Určite stojí za to ich zopakovať, ale myslím, že e, nemali by tu byť prekážky Eh, voči všetkým tý, celému tomuto návrhu. Napríklad spomínam eh, rovnosť v kampani, transparentnosť v kampani, to je zapísané v texte, problematika, eh, ktorá musí byť rešpektovaná. Čiže všetko to by nemalo spôsobať problémy. Myslím, že je dô, veľmi dôležité A chcem pripomenúť, že všetci tí, ktorí sú zvolení, ktorí sú, sú poslancem Európskeho parlamentu, všetci teda mm, zastupujú obyvateľstvo, e, máme spoločné pravidlá. A myslím napríklad na tú prahovú hodnotu, ktorá určuje zvolenie či nezvolenie. Myslím si, že to je prvok, ktorý je veľmi dôležitý a v každom prípade si vyžaduje eh, čo najširšie konzultácie, keď je človek zvolený, akým percentom hlasov vo vzťahu k voľbám. Myslím si, že to je dôležité. A ešte by som chcel povedať, že čo sa týka volebnej účasti, moja krajina je ešte teda výnimkou vlastne len u nás je to hlasovanie povinné, čiže volebná účasť spôsobuje menej problémov než v ostatných krajinách Európskej únie. Takže možno to je svojím spôsobom možnosť zainteresovať európskych občanov o európsku problematiku. Ešte by som snad dodal niekoľko prvkov. Spomínali sme hlasovanie v zahraničí. Myslím, že to je dôležitý prvok pretože je dosť ťažké predstaviť si, pripomeniem napríklad krajiny, kde voľby do Európskeho parlamentu sú zároveň s inými voľbami. A predstavte si, že by e, mohli byť iné e, iní voliči podľa toho, aké sú, respektíve iné voľbné komisie možno, alebo proste iný voľbný postup podľa toho, aké sú voľby. Čiže mm, treba sa aj nad týmto zamyslieť. To je také odporúčanie, napríklad, e, že by sme znížili vek opravnenosti hlasovať na 16 rokov, ale mm, to musia krajiny zvážiť vo vzťahu k vlastným volebným systémom a predpisom, či to schvália, neschvália no, voľby do Európskeho parlamentu. Tam by mohol byť iný vek než eh, teda pri voľbách v národnom štáte, ale to mm, asi by ťažko sa dalo eh, udržať. Potom je tam to, to dvojité štátne eh, občianstvo. Aj to by mohlo spôsobovať problémy, ak sa to napríklad E, týka krajín, ktoré sú susedné a niekto by hlasoval možno v dvoch štátoch, nie je možnosť kontroly, čiže treba to upraviť, e, teda aby bolo možné, aby naši spoločne hlasovali v zahraničí, ale aby sme sa vyhli nejakému viacnásobnému hlasovaniu, e, aby to teda nemalo nejaký obrovský dopad na finálne výsledky. No a ešte Chcem ešte spomenúť e, tú funkciu existujúcich debát napríklad e, v Belgicku, v iných krajinách. Čiže aj hlasovanie cez internet, korešpondenčné hlasovanie, všetká táto problematika sa spomína, potom ako sa to kontroluje, ako to má dopad na e, hlasovanie. Myslím si, že toto všetko treba možnosť konzultovať. E, v našej krajine sa možno tiež nájde niečo, čo by bolo priateľné, ale opakujem, myslím si, že stanoviť pravidlá, ktoré by vyplývali z dobrej demokratickej praxe, pripomínať ich, e, pokúsiť sa ich presadzovať, e, ale nie na úkor toho, že by tu vzniklo riziko nejakých problémov v iných krajinách, to sa mi nezdá vhodné. Ďakujem. Pán Jaroslav Oromský z Polska. Ďakujem. E... Ďakujem pekne. Verím, že kľúčovou otázkou, ktorú tu riešime, je nízka volebná účasť v európskych voľbách. Naši občania podľa mňa vnímajú EÚ ako niečo vzdialené od bežných problémov členských štátov. Bez ohľadu na to, aká je pravda, vnímanie občanov je takéto. Dobrým príkladom je to, ako Európska komisia aplikuje žltú kartu. Žltá karta sa týka správania sa v národných parlamentoch. A keď odmietneme žltú kartu, mali by sme prisúdiť viac úcty tomu, čo robia národné parlamenty v skorších fázach. Dokument o priamých voľbách predsedu Európskej komisie som si prečítal. Tento návrh nie je adekvátnou reakciou na krízu. deficit, kontaktov medzi Bruselom a miestnymi regiónmi a terénom, tak povediac, spôsobuje nízku volebnú účasť a a jeden veľký volebný obvod, ak by ním bola celá EÚ, nevyrieši tento problém tiež. Európske parlamenty aj národný, národné parlamenty si uvedomujú, aký nepriamy dopad má takáto nízka účasť na politiku. Iným spôsobom povedané, priame voľby predsedu Európskej komisie nezvyšia volebnú účasť na unijných európskych voľbách, ale prispejú k väčším právomociam takto zvoleného predsedu komisie. Možno v budúcnosti to tak bude, alebo možno dokonca to tak aj má byť, ale vo svetle euroskepticizmu a rastu národného myslenia takéto riešenie by bolo neproduktívne, nekonštruktívne. Podkopalo by to európsku súdržnosť. Čo sa týka harmonizovania, volebných kalendárov a lehôd na uzavretie volebných kandidátok a registračných e, kandidátok voličov, alebo čo sa týka hlasovania v zahraničí, používania spoločného loga. Všetky tieto iniciatívy sú akceptovateľné, ale treba zvážiť, či je to to, čo potrebujeme pretože v skutku by sme mali reflektovať naše heslo jednota v rozmanitosti a keď zavádzame viac jednoty, to by bolo kontraproduktívne. Mark Angel z Luxemburgu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani Hybner, že ste nás pozvali a že máme na programe túto tému. A diskutujeme o e, zvláštnych, osobitých legislatívnych postupoch. Luxemburský národný parlament oceňuje, že Európsky parlament si nezvolil cestu uniformných postupov, ktoré by sa zriekali národných tradícií a špecifik. S tým sme veľmi spokojní. Na druhej strane súhlasíme, že po 40 rokoch musíme hovoriť aj o určitých adaptáciách a modifikáciách. Nechcem použiť slovo zmeny, pretože si nemyslím, že tu e, máme dočinenia s nejakými veľkými zmenami. Pre mňa osobne viditeľnosť európskych politických strán zviditeľňovanie je dôležité, ale v niektorých krajinách e, to, tie isté politické strany z niektorých krajín patria do jednej politickej rodiny tu v Európskom parlamente, takže to je problém. Takisto genderová záležitosť. Minulý e, mesiac sme odhlasovali, minulý rok sme odhlasovali, že európsky zoznam by mal byť 50 eh, na 50 a chceme získať eh, verejné financovanie. To je dobrý krok vpred a myslím si, že aj v mojej krajine lepšie genderové zastúpenie eh, je žiaduce a tento dokument tomu pomáha. Ak mi dovolíte, chcem sa opýtať niečo na špicen kandidátov. Myslím si, že to nie je veľmi priaznivé naklonená, európska mienka nie je tomu priaznivo naklonená. A aká je teraz v súčasnosti diskusia v Európskom parlamente o tomto pojme špicen kandidáti? Ďakujem pekne za prístor na vyjadrenie, ale ešte, prepačte, ešte by som chcel povedať, že u nás máme dôležitú otázku viacnásobného hlasovania. Máme tu ľudí s dvojitým občianstvom a mnohí priatelia mi povedali, že hlasovali dvakrát, čo je nelegálne a treba sa s tým nejako vysporiadať a dostať to pod kontrolu. E, much, e, Mark, e, Madame Edelmira... Ďakujeme, Madame Edelmira Bajreira. Ďakujem, pani predsedajúca. Všetko toto, čo tu odznelo, predrečníci sa vyjadrili k nízkej volebnej účasti v európskych voľbách. Všetko toto by malo viesť k tomu, že odhalíme príčinu a potom to by malo ďalej viesť k riešeniu. Strana, ako tá moja, je proeurópska a mnohí ľudia, čo sú tu prítomní, hovorili z proeurópskeho hľadiska, treba posilniť tieto proeurópske inštitúcie, prepojenia medzi stranami a občanmi. Jedným spôsobom, ako to dosiahnuť, je preskúmať si všeobecný volebný zákon ako taký. V Španielsku máme tiež volebný zákon, ktorý sa preskúma. Nie je to iniciatíva len jednej strany, ale vlády. A parlamentné skupiny môžu priniesť iniciatívu a potom príde konsenzus a modifikuje sa volebné právo. Toto sú esenciálne komponenty demokratického systému. Jednoducho modifikovať postupne volebný zákon e, treba iba veľkou väčšinou. Pred pár týždňami sme zvažovali ďalší pozmeňujúci návrh znížiť minimálny vek účasti a parlament bol rozdelený v tejto veci. Takže volebné zákony, najmä všeobecné, e, vo všeobecných voľbách, e, keď sa volí, musí k tomuto byť veľmi široký konsenzus, aspoň v Španielsku to tak musí byť, takže skutočne napadám k obozretnosti. E, je treba do, veľa dohôd predtým, než sa vedci začnú hýbať v, tomto, v tejto tematike, v tomto smere. Ah, uh, Madame Hübner has gone, so... Pani Hübner odišla. Ďalším rečníkom, močničkou Maria Triandeflu. Uh, vyjadril som to, vyslovil som to. A vy musíte, myslím, odísť na autobus, na, na vlak, takže nech sa páči. Ujmite sa slova, pani Maria. Uh, vyslovili ste to správne. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Tieto záležitosti sú skutočne veľmi dôležité, nie len v zmysle, že volebný zákon je dôležitý sám o sebe, ale aj preto, že táto diskusia súvisí s participáciou, s účasťou na voľbách, v európskych voľbách. Prečo o tom hovoríme dnes? Prečo o týchto zmenách vo volebnom zákone pre, pre Európsku úniu hovoríme dnes? V Európskej únii, ktorá sa zdá byť naozaj pod e, tlakom v súčasnosti. Pochopme, že volebné zákony povedú k rozličným politickým výsledkom a k rozličným politikám. Preto by Európska únia mala mať procedurálne postupy a zákony, ktoré budú zárukou nielen veľkej účasti ale aj aktívnej účasti. Prečítala som si návrhy, niektoré sú skutočne zaujímavé, ale si nemyslím, nemyslím si, že pri odborných veciach by sme sa nezhodli, len treba sa najprv vyrovnať s naliehavejšími otázkami, ktorým dnes čelíme. Mnohí predrečníci sa vyjadrili k nízkej volebnej účasti. Nemyslím si, že toto sa dá nejako jednoducho vyriešiť. Nemôžeme ignorovať tieto problémy, ani ich vyriešiť nejakými technickými odbornými prostriedkami, lebo to je politická záležitosť, politikum. Musíme pokračovať v skúmaní toho, vo vyhodnocovaní toho, čo sa deje v e, pri voľbách, čo sa udialo v posledných voľbách, ako fungoval predchádzajúci volebný zákon, ktorý sa aplikoval na tieto voľby. A ak chceme pokračovať v európskom integračnom projekte, musíme vyhodnotiť to, čo dosiahla Európska únia a musíme byť e, čestní, úprimní sami voči sebe o tom, keď hovoríme o utečencoch a o ďalších európskych veciach. Keď hovoríme o týchto veciach, musíme byť k sebe úprimní. Každý je za to, že treba všeobecné volebné právo, ktoré sa vykoná transparentne. Nikto nie je proti iniciatívam na zlepšenie e, zástupcov jednotlivých pohlaví o genderových otázkach, keď hovoríme, nemali by sme prehliadať fakt, že domáce násilie je v Európe prvou príčinou úmrtí pre ženy v Európe. Prečo? O tom hovorím? Preto, že chcem ukázať, že Veci, ktorými sa zaoberáme, sú vo svojej podstate politické a preto sa nedajú vyriešiť e, technickými odbornými zlepšeniami. Musíme preukázať, že máme zdieľanú zodpovednosť a táto zdieľaná zodpovednosť potom by mala viesť k spoločným riešeniam a nie k iným riešeniam v každom jednom členskom štáte EÚ. Keď e, nás zaujíma účasť zo všetkých možných e, kútov politických zoskupení alebo každého, ak chceme volebnú účasť takto zlepšiť, tak najprv musíme hovoriť o politických veciach. Ďakujem pekne. Pán Šimkovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja zastupujem výbor Euró- pre európske záležitosti v polskom parlamente a Máme k tomu veľmi kritické stanovisko k navrhovanému na dokumentu. 20 poslancov hlasovalo za e, kritické stanovisko, len jeden hlas bol proti. A v Polskom parlamente sa k tomu teda stavíme kriticky, um, tak vládna strana, ako aj najväčšia opozičná strana, zdieľajú názor. Odkiaľ vlastne pramení toto rezervované stanovisko? Nie je to otázka volebného zákona, upravujúceho voľby do Európskeho parlamentu. V referende vo Veľkej Británii ohľadne Brexitu bola účasť veľmi vysoká, nad 70 A e, mali technické predpisy ohlasovania nejaký vplyv na to? Nie, bola to téma, ktorá bola dôležitá. Obávam sa, voľby nie sú atraktívne pre väčšinu občanov, lebo EÚ rieši veci, ktoré sú nezaujímavé pre občanov. E, tie zaujímajú európskych politikov a poslancov. Avšak občania sú veľmi vzdialení od týchto vecí. Takže demokrat, Demokratický deficit v EÚ je problémom, nie chybajúce logá európskych politických skupín na hlasovacích e, skupinách alebo prahová hodnota hlasov alebo načasovanie registrácie kandidátov v rôznych členských štátoch. Tieto veci nemajú vplyv na volebnú účasť. Majú druhotný alebo ešte menej, alebo ešte menší význam. Sústreďme sa na kľúčové otázky v Európe a potom budeme mať vysokú účasť. Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto, pretože mm, inak uzavrieme túto rozpravu. Neviem, či ešte kolegovia z Európskeho parlamentu by sa chceli vyjadriť k volebnému zákonu. Nie. Môžeme rozpravu. Ja teda uzatváram rozpravu. A teraz e, poprosím Jo, aby sa ujal slova. Ja potom ešte snad niečo poviem. Ďakujem pekne. Takže srdečná vďaka za vaše stanoviska, pripomienky. Pre nás bolo veľmi dôležité vypočuť si názory, aká je nálada Eh, v podstate Samozrejme, treba na úvod že dobrý volebný zákon nenahradí dobrú politiku. Mnohí teraz povedali, prečo sa zaoberáme volebným zákonom. Máme predsa úplne iné problémy ako migráciu, hospodárskú krízu, terorizmus. Takže asi nie je veľmi vhodné stavať jedno proti druhému. Potrebujeme oboje, potrebujeme dobrú politiku, to je bez pochyby ale potrebujeme aj dobrú demokratickú prax. Ako povedal kolega Maro z Belgická. A e, pozeráme sa na dobrú demokratickú prax e, v spoločných voľbách do spoločnej snemovne do Európskeho parlamentu. Takže tak kolegovia z národných parlamentov, ako aj väčšina občanov vníma skôr problémy a nie tú otázku, za akých podmienok, modalít sa v roku 2019 súčasním na voľbách do Európskeho parlamentu. Ale stavať jedno proti druhému tiež nie je seriózne, pretože aj doma v našich členských štátoch chceme mať dobrý volebný zákon, pretože ľudia sú pozvaní zúčastniť sa tejto demokratickej funkcie a tá európska úroveň tiež potrebuje mať svoje pravidla, svoju legislatívu. Vidím to každý mesiac, keď sa v Štrasburgu stretávame od pondelka do piatku, koľko pravidiel vlastne príjame spoločne v EÚ. No a chceme teda ľudí pozvať, aby si zvolili tých zástupcov, ktorí ich budú pri tomto príjmaní pravidel najlepšie zastupovať. A keďže sme otvorená liberálna demokracia, hovorím zatiaľ v EÚ, našťastie, a dúfam, že to tak aj ostane, keď tak sledujem niektoré tendencie, Eh, k tej iliberálnej alebo neliberálnej demokracii v EÚ, tak eh, ma z toho už aj hlava rozbolela, čo nás očakáva v budúcnosti. Takže občan má možnosť eh, odozvať protestný hlas v európskych voľbách. Máme dostatok zástupcov v parlamente, ktorí sa sem dostali práve vďaka takýmto prosím, pro, protestným hlasom. To je všetko legitimné a dobré. Napriek tomu si myslím, že mnohé z vašich vyjadrení um, tu vyjadrili aj to, že eh, by sme mohli ten systém prispôsobiť, ako pán Engel. Pracujeme s volebným zákonom z roku 1976, ak chceme ostať v tom minulom storočí, mm, tak to môžeme artikulovať tak. Ja nechcem ostať v tom minulom storočí, ja chcem byť v 21. storočí a chcem sprevádzať vývoj EU a reflektovať. Dobre, takže myslím, že to zodpovedalo viaceré pripomienky, že by ten pôvodný zákon nebol dôležitý, že najprv treba vyriešiť problematiku migrácie, potom sa môžeme starať o volebný zákon. No, mne sa to zdá príliš povrchné, príliš ľahké, e, alebo také ľahkovážne. Pán Olič a ďalší. Pán Cubalis neharmonizujeme európske volebné právo alebo volebný zákon. Snažíme sa nájsť spoločné pravidlá, ktoré zohľadňujú dobrú demokratickú prax, ako to pekne sformuloval pán kolega. A v mnohých oblastiach máme minimálne štandardy v EÚ, napríklad v oblasti životného prostredia, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, a chceme to mať aj v ostatných oblastiach. Máme dokonca spoločné štandardy aj pre európske strany. Máme Európsky štatút e, politických strán, máme Európsky štatút pre poslancov v Európskom parlamente, ale nemáme Európsky štatút e, pre voľby do Európskeho parlamentu. A to už je taká trošku schizofrénia, je to také um, zvláštne, že tak veľmi zaostávame a máme za sebou na druhej strane hodný kus cesty a niekde sa to všetko zaseklo v tom základnom akte z roku 1976. Takže neharmonizujeme, nerobíme nejaké zglašľatovanie tých volieb, ale chceme niekoľko vecí prispôsobiť, ktoré sú vyjadrené v tých základných hodnotách a princípoch EÚ. A myslím, že to e, zodpovedalo aj tu pripomienku pána sa, Samozrejme, jednotný rôznorodosti e, volebné kampane v členských štátoch budú také, ako sa očakáva v kultúre daného členského štátu. To sa nebude zjednocovať, ale tie minimálne štandardy by sme sa mali pokúsiť nájsť. Pán Holíč, žiadne záväzné pravidla, všetko dobrovoľné. Dobre. To je tiež názor. Avšak v EÚ sme aj spoločenstvom práva Eh, spoločných pravidiel a niekedy môže byť celkom užitočné, ak existujú pravidlá, pretože potom sú tam aj rovnaké podmienky a eh, volíme Európsky parlament, v ktorom podľa Lisabonskej zmluvy zvolení poslanci, nie zásobcovia sú nie zásobcovia národov, ale zásobcovia občanov EÚ. Čiže keď sme zvolení do Európskeho parlamentu, zastupujeme EÚ, nie primárne krajinu, z ktorej pochádzame. E, ja viem, že niekto tu bude krútiť hlavou, ale takto je to v zmluvách a takto je to aj myslené v tej myšlienke Európy, že my robíme legislatívu pre EÚ. Samozrejme, že e, prinášame tie záujmy odtiaľ, odkiaľ pochádzame, ako aj mentalitu, ale v končnom dôsledku zákon EÚ je zákon EÚ a nie zákon pre Nemecko, Francúzsko alebo inú krajinu. Je to spoločný zákon pre EÚ. A možno pre niektorých je to ťažko e, priateľné, ale je to už 50 e, rokov tak a dúfam, že to tak aj ostane, inak môžeme na celú EÚ zabudnúť a Môžeme teda mm, si tu robiť Radu Európy alebo OSN, ale to už nebude EÚ. A čo by som ešte teda povedal? Pani James, Diane James, ďakujem za veľmi konštruktívnu pripomienku, to bolo veľmi zaujímavé že UKIP samotná si myslím, že nie je záruka, že v roku eh, 2019 bude Británia mimo EÚ. Uvidíme. A pani poslankyňa vstupuje do e, toho, že už nie je, z, nie je v strane UKIP. Aha, takže ešte slobodná máte vlastný názor. Dobre. Ale e, veľmi správne ste poznamenali, že potrebujeme volebný register, ktorý by bol veľmi seriózny a ktorý by bol stanovený dosť dlho pred voľbami, aby bolo, eh, bolo známe, kto má volebné právo. A Británia to robí vynikajúco. Ja som už na úvod povedal, že vy ste vlastne prví, ktorí máte tento register, eh, máte, máte tam tých svojich kandidátov, to považujem za veľmi dobré. Ale zistili sme, že mnohí to robia veľmi krátko pred voľbami a potom sa práve stanú takéto chyby, že sa niekde hlasuje dvojnásobne, alebo sa nedá ani preveriť, e, kto je teda registrovaný u nás, kto má dvojité občianstvo a tak ďalej, je registrovaný ešte niekde inde. Takže presne z toho, že sa to robí na poslednú chvíľu, vznikajú tieto, tieto problémy, že napríklad ľudia hlasujú dvakrát. Takže povedal by som, že je to lepšie, než nehlasovať vôbec, ale v poriadku to určite tiež nie je. No, <laughs> to, to, to určite nie. E, nie je to tak pravidlo. E, takže môžem povedať, že áno, chceli sme mm, to tiež posunúť e, dopredu, teda tých 8 týždňov. My sme boli v podstate za tých 12 týždňov, ale teda kompromis bol 8 týždňov. Je to dosť e, krátky čas, vo väčších e, krajinách sú to milióny alebo tisíce ľudí, ktorí majú títo tohto dvojité občianstvo alebo volebné právo, takže to treba včas e, pripraviť. Voľby e, občanov EÚ v tretich krajinách. E, vyzývame ľudí k mobilite a mnohí sú mobilní, idú do iných krajín, krajín a napríklad e, s pracovných dôvodov sa tam musia zdržiavať, keď sú voľby do Európskeho parlamentu. Myslíme si, že by bolo v poriadku, keby títo ľudia sa mohli zúčastniť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ako sa to zrealizuje, ak teda niekto celý život žije v tretej krajine a vlastne nechodí domov? Či tam zavedeme nejaký limit, e, o tom určite treba diskutovať. No a navrhli sme napríklad aj tú vekovú hranicu 16 rokov. Vieme, že to tak teda neprejde. E, možno rada dá nejaké odporúčanie členským štátom, aby preskúmali túto otázku. Myslím, že mladí ľudia vo veku 16 rokov už sú schopní dať svoj hlas. E, tí, sú, tí mladí ľudia sú dnes naozaj už veľmi včas rozhľadení, takže mali by sme ich e, pozvať, aby sa podielali na e, európskom zjednocovaní. A takisto máme aj názor k tomu elektronickému hlasovaniu. Tiež vyzývame členské štáty, aby to preskúmali. Estonsko to už realizuje. Myslím, že ďalší už sa pripravujú na to, že by to vyskúšali, keď sa vyriešia problémy, napríklad s bezpečnosťou údajov, no proti manipulácii volieb. Tak možno aj to by bola nejaká myšlienka. Ale vidím, že v USA v troch štátoch sa teraz prepočítavajú hlasy práve kvôli tomu, kvôli tým volebným automatom. Takže určite to je e, schodné len pri maximálnej bezpečnosti. Pán kolega Mahu z Belgicka e, tiež povedal, že minimálny prach by bol dôležitý. Treba dodať, že 26 krajín fakticky alebo na základe legislatívy má takúto prahovú hodnotu. Dva e, štáty to nemajú, Španielsko a Nemecko. A u nás sa dostali kolegovia do parlamentu naozaj s veľmi malým počtom hlasov, 0,7%, pričom iní majú povedzme za sebou 700 tisíc hlasov a v Nemecku na to stačí možno 100 tisíc hlasov, takže sme toho názoru, že takýto uh, prach je potrebný na vstup do Európskeho parlamentu, na zvolenie do Európskeho parlamentu. Dobre, myslím, že pán Šingovský z Polska sa vyjadril, že občania možno z iných dôvodov alebo z dôvodu iných problémov sa nezúčastňujú vo voľbách. No voľby do Európskeho parlamentu vždy budú problémom, pretože Brusel automaticky je o mnoho ďalej než e, radnica v obci alebo v nejakom vojvodstve, v regióne, v národnom hlavnom meste. S tým budeme mať dočinenia ešte o 100 rokov a vidíme aj v USA, e, že Washington je takým tým nepriateľom. Čiže aj e, Brusel je tým nepriateľom a čiastočne je to opravnené a čiastočne to nie je opodstatnené. Pretože často sa, často sa stáva takým uh, e, obetným baránkom, alebo teda má toho čierneho Petra za veci, ktoré, za ktoré nezodpovedá. A to sa nevždy potom pozitívne prejaví pri voľbách do Európskeho parlamentu. Kolegyňa z Katalánska nechať hlasovať ľudí v EÚ, nielen občanov EÚ. Nož e, máme naozaj 30 miliónov ľudí, ktorí v EÚ hlasujú, e, ktorí žijú e, v EÚ, teda 30 miliónov ľudí z iných krajín žije v EÚ. Dlho tu žijú, nemajú občianstvo. A bolo by teda zaujímavé mm, zamyslieť sa nad tým, či môžu hlasovať, či môžu voliť, či sa môžu zúčastňovať na politickom živote. V niektorých krajinách je to možné v prípade komunálnych volieb. Ak teda ste uh, osoba z tretieho štátu, môžete sa zúčastňovať komunálnych volieb. Diskutovali sme o tom, ale zatiaľ ešte sme sa e, v rámci teda volieb do Európskeho parlamentu nedopracovali k nejakému rozhodnutiu. Dúfam, že teda som v teda zhruba zodpovedal na to, čo ste sa pýtali. A myslím, že pán Šinovský vždy sa tu hovorí, že eh, máme demokratický deficit v EÚ. A to je aj taká mantra, ktorá sa toľko opakuje, aj keď to vôbec nie je pravda. Eh, úplne musím povedať, čo sa týka volieb do Európskeho parlamentu Nevidím tu žiadny demokratický deficit. Vo všeobecnosti, teda sme zvolení vo všeobecných, rovných, eh, slobodných voľbách, podobne ako kolegovia z národných parlamentov. Všeobecné, slobodné, rovné voľby. Máme rovnakú legitimáciu z volieb do Európskeho parlamentu príjmať zákony ako niekto z Národného parlamentu. Máme rovnakú eh, legitimáciu, vyššia volebná účasť, tá je tiež rôzna v členských štátoch. Bol by fajn, keby ľudia viac e, sa zúčastňovali volieb, ale tá legitimácia tu je. A diskutujeme rovnako intenzívne, rovnako transparentne. Naše schôdze sa dokonca vysielajú na internete. E, poznám mnohé parlamenty, kde zasadnutia výborov nie sú verejné. U nás sú verejné, takže ja skutočne nevidím nejaký demokratický deficit, čo sa týka Európskeho parlamentu. Myslím si naozaj, že máme tu problém možno určitej komunikácie. Nehovorím o nejakom informačnom deficite, pretože dnes sa môžeme e, informovať do úmoru, ale naozaj tá Európa sa zdá byť ďaleko. A tá, tu práve chýba to prepojenie. A zlyháva aj tá politická trieda. To treba povedať. Zlyhávajú strany. Nie sú tým, tak povediac, prevodným eh, po- pojitkom medzi eh, občanmi Európy a Európou a preto tu treba niečo zlepšiť a preto tu chceme niečo zlepšiť. Aj to logo tých európskych strán eh, má zviditeľniť, že aspoň väčšina z nás má túto, túto európsku vzájomnosť, že spolupracujeme v tej európskej rodine a že sa snažíme tú pridanú hodnotu Európy. Chceme to spoločne definovať a nájsť. No, takže zatiaľ asi toľko. Pani Hübner, moje odpovede. Ďakujem pekne. Uh, thank you, jo. Uh, I would like to... Ďakujem, Jo. Veľmi stručne ešte spomeniem niektoré tie témy, ktoré aj ja si myslím, že by sa mali vyjasniť. Takže v prvom rade názor, ktorý vyjadrili dvaja traja kolegovia z národných parlamentov. Prečo to potrebujeme? Potrebujeme to preto, čo pán Filip mal veľmi jasne. Ide o kvalitu európskej demokracie, ale potrebujeme to aj pretože znova to jasne upravuje ten článok, ktorý som spomenula na začiatku 3.1. Ten článok jasne hovorí o tom, že Európsky parlament vypracuje návrh na vytvorenie systému európskych volieb a zmluva nám dáva túto možnosť. Buď budeme mať jednotný režim vo všetkých členských štátoch, alebo eh, je to režim vychádzajúci, to bude režim vychádzajúci zo spoločných eh, princípov. Takže dohodli sme sa, že najlepší spôsob, ako rešpektovať rôznorodosť tradície, to, čo možno lepšie vyhovuje ľuďom, občanom, na čo sú zvyknutí, to je to sú tie spoločné princípy, celá tá filozofia právneho aktu je presne toto dodržiavanie spoločných princípov, takže necháme tam, um, nechávame tam množstvo flexibility pre tú národnú tradíciu, ak by som to tak mohla povedať. A naozaj je dôležité uvedomiť si to, že v tejto, v tomto legislatívnom akte sú témy, ktoré by mali byť povinné podľa nás, ale sú tam aj viaceré odporúčania. Myslím si, že členské štáty by ich mohli zobrať do vahy do budúcnosti. Na to, čo sa tu spomínalo, tých 16 e, rokov ako vek, e, napríklad v Rakúsku, teda je to veková hranica pre účasť vo voľbách. Myslíme si, že dá sa nad tým zamyslieť. Diane James to tu tiež spomínala, že mladí ľudia musia mať pocit, že je to aj ich zodpovednosť ísť voliť. Nie je to len nejaké potešenie alebo právo, eh, je to aj povinnosť, eh, takže signalizujeme aj určité veci do budúcnosti. Po druhé, chcem, aby ste si uvedomili, že to, čo sme v konečnom výsledku navrhli, tiež vzýšlo z veľkého úsilia pri hľadaní kompromisu pretože tu v parlamente máme nielen 8 rôznych politických skupín, ale asi 300 politických strán. Ja som teraz zabudla presné číslo, ale naozaj ten kompromis hľadáme nielen medzi politickými skupinami a národnými delegáciami. A máme tu ale aj všetky tie národné e, vnímania, ktorým sme, na ktoré sme zvyknutí. A kolegovia samozrejme poznajú to, čo tu hovoríte vy, ale pre účel demokracie alebo pre to, aby tie voľby do Európskeho parlamentu boli rovnejšie, aby občania mali rovnaké práva vedieť, kto bude na kandidátke v rovnakom čase, tak preto v niektorých krajinách to vedia 3 mesiace vopred, pred voľbami. Ľudia vedia, za koho budú hlasovať, koho budú voliť, môžu sa zoznámiť s kandidátom a potom za posled, pri posledných voľbách boli aj také E, príležitosti, že ľudia pred dvomi týždňa, teda dva týždne pred dvomi sa dozvedeli, kto je na kandidátke. Preto navrhujeme takúto kvázi harmonizáciu v tomto kontexte všetkých týchto lehôd e, pre rôzne prvky toho e, voľného procesu, ale nebudeme tu do umrtia bojovať o 8 či 12 týždňov. Vieme, že potrebujeme kompromis, ktorý uspokojí všetkých. A chcem tiež veľmi intenzívne počiarknúť to, čo urobila aj Jo, aj viacerí kolegovia, že my si nemyslíme, že prostredníctvom volieb alebo z volebného systému okamžite e, dosiahneme vyššiu účasť. Ale keby ľudia aj videli ten volebný proces, ktorým teda dáva lepšie informácie, dáva im právo alebo na kontakt s tou zvolenou osobou, aby sa dozvedeli viac o tejto osobe, čo bude tá osoba robiť v parlamente, aký politický program má daná politická skupina. Myslím si, že o tom je demokracia. Teda vrátiť sa k pravde, k faktom, čo zdá sa, že v poslednom čase sa nejako ignoruje v politickom procese. E, takže je to o rovnosti občanov, je to o dobrej demokratickej praxi, a o rovnosti a, a kvalite demokracie. Tento zákon snáď ešte tento rok uzrie svetlo sveta a dúfam, že sa posunie ten proces Brexitu, aj keď nevieme či a kedy sa uskutoční, ale je tu teda táto výzva e, rozdelenia kresiel v Európskom parlamente pre rozdelenia. Je, musíme to urobiť, je to rozhodnutie Európskej rady, musíme to urobiť radšej skôr než neskôr. A to samozrejme aj komplikuje tú diskusiu o volebnom zákone. A samozrejme, že sme pripravení na diskusie v národných parlamentoch, e, keď bude, budú tie procesy ratifikácie my ako parlamentári, poslanci, zastupujeme občanov na európskej úrovni. Sme pripravení riešiť e, túto tému budúceho parlamentu z rôznych pohľadov. Berú z aj všetky tie výzvy, vrátanie prerozdelenia kresiel, vrátanie toho politického rozhodnutia o tom, ako to vlastne budeme riešiť. Ešte by som dala jeden príklad, to je posledná vec, kde nenútime, ale navrhujeme určitý prístup. To je deň volieb, pretože máme rôzne tradície, máme štvrtky, piatky, soboty, nedele. E, takže prakticky máme týždeň európskych volieb. To nechceme meniť, nenavrhujeme, aby to bol jeden deň pre všetkých, ale myslíme si, že tie 4 dní teda v tej 4 dní by to mohlo končiť v rovnaký čas, čiže to je taká určitá harmonizácia, že aby, končilo by to naraz v nedelu večer. A bolo by to skutočne také európske podujatie, že by sa ohlasovali výsledky volieb do Európskeho parlamentu naraz. Čiže takúto harmonizáciu navrhujeme. A posledná vec, e, ktorá sa týka tých e, e, volebných lídrov, tých špicen kandidáten, to je naozaj veľmi ťažká, komplikovaná vec, keď sme o tom diskutovali s radou. My v končnom sledku chápame, že to tu nie je teda miesto na právne riešenie, ale keď sa pozrieme na to, čo sa deje v európskych politických stranách, rodinách, väčšina z nich tých veľkých majú tento prístup vo svojich vlastných stanovách. Takže ten proces politicky prebieha v Európe. Ehm, možno ho nemáme tuto v legislatíve Európskeho parlamentu, ale nedá sa to zastaviť, pretože politické strany to tak chcú. Takže sú tu určité veci, voči ktorým musíme byť otvorení, pretože vychádzajú z politického záujmu, z politického vnímania toho, čo sú vlastne tie voľby do Európskeho parlamentu, európskych, čo, čo sú tie európske inštitúcie, ale treba aby sme postupovali demokraticky, aby sme sa snažili robiť to spoločne. A o to sa snažíme. Máme právo a povinnosť na základe zmluvy, ale chceme do toho ísť spoločne, mm, spoločne s kolegami na národnej úrovni, pretože ľudia si myslia, že je to spoločná výzva, spoločná zodpovednosť. Takže tu sme dnes a myslím, že Musíme sa samozrejme všetci nad tým zamyslieť, opätovne sa pozrieť na to, čo mo- možno po dnešnej rozprave budeme si vykladať inak. Takže chcem vás požiadať, aby ste to brali vážne, ako spoločnú výzvu. Nevyriešime problém európskej demokracie a účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu týmto zákonom, ale môžeme urobiť krok vpred krok pred e, k tomu, čo považujeme za dôveryhodnosť tohto procesu a dôveryhodnosť európskej demokracie. Pretože o tu práve ide. Tento bod programu by sme teraz uzavreli, čo znamená, že máte teraz troška času e, sa oboznámiť s parlamentom do jednej, pretože obed máme objednaný na jednu na prízemí Európskeho parlamentu v poslaneckej reštaurácii. Takže pozývam vás potom na ten obed o jednej a potom sa o tretej stretneme znovu popoludní, aby sme si prebrali zmeny, zmeny v Európe, súčasné zmluvy a celkové by sme prebrali problematiku.